Buenas tardes a todas y todos, queridos colegas. Dobrý deň, e, kolegovia, vítajte. Poprosím vás o chvíľu pozornosti. Rýchle to spustíme. Najskôr oznámenia predsedu. Najskôr, ak nie sú námietky, tak schvalujeme program schôdze. Môžem vás poprosiť, posadte sa, aby sme sa ubezpečili, že všetci sú pripravení. Na začiatok privítam na výbore LIBE skupinu poslancov Národného zhromaždenia Republiky Arménsko. Sú na návšteve Európskeho parlamentu dnes. Srdečne vás vítame. Ďakujeme, že ste tu členovia Národného zhromaždenia Arménska. Ešte raz srdečne vítajte a sme naozaj mimoriadne potešení, že ste tu dnes s nami. Nasledovať bude menovanie spravodajcov, tak ako to bolo dohodnuté na schôzi koordinátorov. Oznamujem pani Antigonu Papadopulo, ktorá bude mať správu o Európskom roku občanov. Pán Louis Michel z ALDE ktorý bude mať správu o pozmenení nariadenia, ktorým sa zriaďuje komunitný podnikateľský kódex. Takisto ohlasujeme pani Renate Weber z ALDE frakcie spravodajkyňa pre spoločné pravidla o dočasnom znovuzavedení hraničných kontrol a vnútorných hraníc v e, mimoriadnej situácii alebo za mimoriadnej okolnosti. A pani Renate Weber je takisto spravodajkyňou e, v rámci správy z vlastnej iniciatívy výboru LIBE Európska charta stanovanie štandardov noriem, pokiaľ ide o mediálnu slobodu v rámci Európskej únie. Nie sú namietky. Všetky správy ich máte, tak ako boli odsúhlasené. Teraz sa dostávame k bodu číslo 3 a bod číslo 4 v rámci spoločnej rozpravy spojenej. Najskôr eh, chcem privítať na výbore LIBE opäť pani Françoise Lebaj, generálnu riaditeľku DG, generálneho riaditeľstva Just. od komisára pre spravodlivosť a základné práva. Dovolte mi pripomenúť skôr, ako spustíme spoločnú rozpravu v týchto dvoch bodoch, bodu 3 a 4, v rámci nášho rokovacieho teda programu. Najskôr, respektíve neskôr prebehne hlasovanie dnes po obede budeme hlasovať a preto vám chcem pripomenúť, aby ste nezabudali na vaše elektronické kartičky. Ak ich tu nemáte, tak prosím niekoho zašlite, nech vám ho donesie, pretože sa zíde ešte dnes. Takže teraz vedieme túto spoločnú diskusiu, pokiaľ ide o právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí a spolu s tým aj bod číslo 4, ktorý sa zaoberá minimálnymi normami v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. V rámci oboch bodov zaznie najskôr prezentácia generálnej rediteľky pani Françoise Lebaj. Majte na pamäti, že tieto iniciatívy sa týkajú cestovnej mapy pre procesné práva, ktoré bol, ktorá bola schválená radou v roku 2009, následne po schválení smernici o práve na preklad a tlmočenie v trestnom konaní a návrhu smernice na právo na informácie v rámci trestného konania, ktorá je predmetom rokovania v súčasnosti. Pokiaľ ide o nasledovný, nasledujúci bod, tak budeme diskutovať o tzv. balíku pre obete, o balíčku pre obete. Toto je podstatná iniciatíva veľmi relevantná, ktorá sa nás výrazne dotýka a zahrania okrem iného aj oznámenie o posilnení práv obetí v rámci Európskej únie, smernicu, ktorá stanovuje minimálne normy v oblasti práva podpory a ochrany obetí trestných činov, a nariadenie o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskoprávnych, v občianských záležitostiach. Týmto by sa mal završiť tzv. trestný príkaz európsky. My sme to jednomyselne odhlasovali na úrovni LIBE. Pripomínam. A bolo to len minulý týždeň. Takže vypočujeme si prezentáciu návrhu správy v rámci spoločnej rozpravy. Pani François Lebaj predstaví tému a potom neskôr dúfame, že prebehne diskusia a rozprava v rámci týchto dvoch tém. Najskôr, pokiaľ ide o prvú správu, ktorá sa týka právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní, tak tam máme ako spravodajkyňu kolegyňu Elenu Antonesku a pokiaľ ide o balíček ochrany obetí, tak tam je Teresa Jiménez Becerril Barrio. Vidím, faktická poznámka, pán Buzutil. Áno, ďakujem, pán predseda. Faktická poznámka. A chcel by som požiadať o objasnenie. Podľa môjho programu najskôr by sme mali diskutovať o bode číslo 3. Prístup k advokátovi a potom samostatne by mala byť spoločná rozprava k bodom 4 a 5. Takto to bude prebiehať? Pretože štvorka a 5 sú navzájom previazané, zatiaľ čo myslím si, že samostatnú rozpravu by sme mali viesť e, v tom prvom bode, teda právo na prístup k advokátovi. Á, jasné, tak to bude. Presne. Lebo tie dva nasledovné body, 4 a 5, pani Lebaj bude prezentovať tú e, časť, ktorá sa týka balíčka na ochranu obeti a musíme oddeliť ten prvý bod trojku, právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní. Takže najskôr bude taká hĺbková diskusia v rámci trojky a potom budeme pokračovať štvorkou a peťkou. Pani Lebaj, nech sa páči. Well, thank you, um, thank you, uh, chair. E, ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Dovolte mi e, e, prejsť priamo k prvému bodu nášho dnešného programu. Ako ste povedali, to je len prvá časť vášho programu, ale ako som to pochopila, tak celé poobede sa budete zaoberať iniciatívami z úrovne generálneho riaditeľstva Justice, čo je dokladom teda podielu komisie na týchto záležitostiach. Prvá vec ale súvisí s právom na prístup k advokátovi, ako ste povedali, to je tretie procesné právo, ktoré sme my schválili, prijali. O jedno z nich už rozhodnutie, v jednom z nich už rozhodnutie padlo, to je právo na tlmočenie. Diskutujeme a dúfame, že čoskoro aj uzavrieme právo na informácie a potom obraciame našu pozornosť, čo pravdepodobne je najdôležitejším návrhom zo všetkých a tým je prístup advokátovi, právnikovi. V rámci tejto záležitosti, podobne ako v ostatných, snažíme sa stanoviť minimálne normy, štandardy, pokiaľ ide o minimálne záruky spravodlivosti pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v rámci Európy, ktorá má slúžiť občanovi. Snažíme sa dosiahnuť preklad, alebo respektíve pretavenie do smernice prípadu štrásburských prípadu Štrásburského súdu, ktorý sa vyjadril v zmysle, že právnik alebo advokát by mal byť prítomný už od momentu prvého vypočúvania podozrivej osoby policiou. Súd sa jasne vyjadril v tejto veci, takisto e, jasne sa vyjadril o tom, že právo obžalovaného by bolo dotknuté, by bolo ohrozené v prípade, že vyhlásenia, ktoré by zazneli bez prítomnosti právnika, mohli byť potom použité e, v rámci odsúdenia v rozsudku. Takže to sú dôležité momenty, ktoré navrhujeme v rámci tejto smernice. Prítomnosť právnika alebo zástupcu právneho už od samého počiatku, od vypočúvania podozrivej osoby a je jasné, že tá koncepcia podozrivej osoby je veľmi dôležitá. V tomto ohľade takisto sa snažíme zadefinovať, čo by mal právnik e, robiť e, v rámci takýchto situácií. My chceme mať právnikov, ktorí budú aktívni, právnych zástupcov, ktorí budú mať možnosť hovoriť s klientom, právnikov, ktorí budú schopní viesť tú osobu v rámci dotazovania policiou, vyťažovania, alebo teda aj zo strany iných orgánov, aby teda navedol túto osobu pri zodpovedaní otázok a aby ju donútil k istému požiadaniu o objasnenie v prípade, že je to potrebné. Čiže chceme, aby to bol aktívny právny zástupca, nie len pasívny e, v situáciách, kedy pomáha svojmu klientovi. samozrejme e, mal by byť pri klientovi aj v prípade zozbieravania dôkazov, napríklad počas domovej prehliadky. Takisto chápeme, že to jednoducho nie je možné e, v niektorých prípadoch z dôvodov naliehavosti. Napríklad, keď je, používaný, e, keď je používaná dýchová skúška, alebo kedy to negatívne ovplyvní akt zozbieravania, zhromažďovania dôkazov, takže predstavuje tú rovnováhu medzi konkurujúcimi si záujmami práva, na, práva teda obžalovanej strany a nevyhnutnosti viesť to vyšetrovanie. Je to dôležitá vec, dôležitý moment a preto návrh umožniť členskému štátu konať odchýlne počas obmedzeného obdobia, pokiaľ ide o právo na právneho zástupcu, to môže spraviť členský štát v prípade, že je to nevyhnutné na to, aby zabránili vystaveniu občanov vážnemu nebezpečenstvu. A nakoľko právo na advokáta je tak podstatné, podmienky, v rámci ktorých je možné uplatniť takúto výnimku, sú veľmi obmedzené. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá v rámci návrhu komisie, je otázka dôvernosti takejto výmeny informácií medzi klientom a medzi právnym zástupcom, právnikom toto je principiálna základná požiadavka, pokiaľ ide o spravodlivé súdne konanie v demokratických spoločnostiach. A naš, naše návrhy jasne vylučujú možnosť, že by to bolo e, prístupné nejakej, nejakému všeobecnej výnimke. Väzba medzi týmto návrhom a nástrojom vzájomného uznávania je veľmi hmatateľná v rámci toho návrhu, s ktorým prichádzame v rámci európskeho zatýkacieho rozkazu. My navrhujeme, aby právo na advokáta sa uplatňovalo nielen v krajine vydávajúcej, ale aj v vykonávajúcej krajine. Tak, aby bola zabezpečená ochrana obojstranná, tak povediac, e, na oboch stranách konania, keď európsky zatýkací rozkaz je uplatnený, použitý. Ešte dodatočná pripomienka, ktorú si dovolím v rámci tejto krátkej prezentácie. Týka sa to kľúčového ustanovenia o opravných prostriedkoch, pretože všetko je to veľmi fajn, keď sa spraví návrh, ktorý sa týka práva na advokáta, ale ak nemáte právo na opravné prostriedky, tak to potom nie je účinné. A musíme zabraniť teda tomu, aby vyhlásenia, ktoré sú prezentované, respektíve e, dôkazy, ktoré sú zhromaždené a ktoré porušili pravidlo prístupu alebo práva prístupu k advokátovi, e, môže to byť použité na odsúdenie osoby, ktorej práva boli porušené. Preto tu máme toto ustanovenie, ktoré odrádza od e, porušovania takýchto práv a ktoré zabezpečuje vykonateľnosť alebo uplatniteľnosť toto ustanovenie. Samozrejme, začali sme spolupracovať s parlamentom, predovšetkým so spravodajkyňou v tejto veci a sme veľmi vďační za výmenu, ktorá sa deje. Ako viete, mali sme už aj výmenu na rade, na úrovni rady, takú predbežnú, to bola zaujímavá skúsenosť a teším sa na diskusiu o tomto návrhu s vami. Thank you, Madame Lebaj. Ďakujem, pani Lebaj. Otvoríme diskusiu k tomuto prvému bodu a začneme s pravodajkyňou pani Antonesku. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc... Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke za jej prezentáciu a takisto by som sa chcela poďakovať komisii za navrhnutú smernicu, ktorú predložila parlamentu, pretože právo na obhajobu je nevyhnutným predpokladom v rámci akéhokoľvek presného konania. Keď sa pozrieme na právne systémy členských štátov, tak sme svedkami toho, že právo na patričnú obhajobu nevždy je uplatňované. A to má výrazné dôsledky z pohľadu tvorby politík EÚ, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie a dôveru správne služby iných členských štátov, Európsky, respektíve judikatúra Európskeho súdneho dvora, ako aj dohovor proti mučeniu, nie sú uplatňované jednotným spôsobom v rámci členských štátov. Miera ochrany, ktorá je poskytovaná podozrivým osobám v rámci konaní, nie je dostačujúca. A preto e, bude tak dôležité zabezpečiť aj túto stránku máme isté odborné a právne tradície, ktoré si nevyhnutne vyžadujú právnu asistenciu, právnu pomoc a právo na prístup k advokátovi v rámci trestného konania. Takže nevyhnutné zabezpečiť opatrenia smerom k poskytnutiu takéhoto práva obetiam, pokiaľ ide o práva tých, ktorí sú predmetom trestného vyšetrovania alebo tých, ktorí sú podozriví v rámci trestného konania, tak je nevyhnutné ich zabezpečiť a podozrivé osoby musia mať právo komunikovať s tretimi osobami e, pri zatknutí. Chcel by som, chcela by som teda vyjadriť podporu ustanoveniam, ktoré súvisia so dôvernosťou v rámci stretnutí medzi podozrivou osobou a medzi jeho, jeho jej právnym zástupcom. E, v rámci tých vyhlásení musí byť zabezpečené, že všetka tá komunikácia, ktorá prebieha, je dôverná akékoľvek telefonické výmeny alebo akékoľvek konverzácie eh, medzi podozrivou osobou a medzi právnikom musia eh, byť, eh, musí si byť s nimi nakladané dôverne. Čiže ďakujeme pekne, ďakujeme aj za tie pripomienky alebo tie návrhy, ktoré sa týkali európskeho zatýkacieho rozkazu. To je veľmi užitočný nástroj. Myslím si, že prístup k právnikovi v rámci fáze, vyšetr- fázy vyšetrovania a v rámci vydania vynesenia rozsudku bude to týmto fungovať lepšie a účinnejšie a dúfam, že sa tým vyhneme situáciám, ktoré by mohli podkopať dôveru v systém európskych ratikacích rozkazov. Rada by som si vypočula nejaké pripomienky zo strany komisie k tejto konkrétnej téme. Poprvé, aký je cieľ tejto smernice? Zazneli isté obavy, pokiaľ ide o skutočnosť, že orgán trestný v činnom konaní, činný v trestnom konaní, pardon, by mohol poskytnúť e, právo e, na prístup k advokátovi len za malé porušenia e, no, prehrešky voči právu. Je tu nejaká miera, nejaký prah nastavený, pokiaľ ide o závažnosť priestupku. Aký je váš názor, pokiaľ ide o prístup k právnikovi, tak musíme sa tiež pozrieť na podmienky väzby. Právnici, ktorých poskytujú, tak oni fungujú v rámci slobodného povolenia, ale môžeme akýmkoľvek spôsobom monitorovať eh, podmienky väzby a môžeme nejakým spôsobom dohľadať aj na kvalifikačné predpoklady navrhnutých právnikov. Čiže toto sú jedny z návrhov, niektoré z návrhov, ktorými prichádzajú členské štáty a opäť smernica bude náročná na implementáciu, to je ďalšia obava. Rada by som teda počula zo strany komisie, či vykonali, respektíve nevykonali nejakú štúdiu nákladov, ktoré vyplynú z tejto smernice, napríklad omeškania v právnych konaniach medzi členskými štátmi, ktoré by mohli spôsobiť zvýšené náklady Toľko body z mojej strany. E, dúfam, že tá spolupráca medzi tými spravodajcami bude kvalitná a dobre sme sa pridržali tej cestovnej mapy. Pán Buzutil. Thank you, Mr. Ďakujem. Ďakujem aj komisii za jasnú prezentáciu návrhu. S týmto návrhom ťažko nesúhlasiť. Kto by mohol nesúhlasiť s tým, že podozrivá osoba má mať prístup k právnikovi. Takže o to tu nakoniec ide, aby človek mal prístup e, e, k e, spravému, správnemu a spravodlivému súdu a k zachovaniu prezumcie nevinný, tak, nevinný. Takže preto ja chcem e, tento návrh podporiť. Ale mám dve otázky pre pani e, Lebaj. Možno ona bude vedieť na ne zodpovedať. Poprvé, niektoré členské štáty zareagovali na tento návrh tým, že povedali, že keď bude mať podozrivý plný prístup, e, kompletný, plnohodnotný prístup právnikovi, tak možno to zabráni povedať pravdu zareagovať na otázky, odpovedať na ne. A tým pádom to e, vyšetrovanie e, bude pre políciu stiažené. Mohla by na to komisia zareagovať? Myslím, že to je relevantný argument. Druhá otázka sa týka Európskeho súdu pre ľudské práva. Pani Lobaj povedala, že tu de facto transponujeme do legislatívy rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva. Je to naozaj tak? Alebo ten návrh ide ďalej, zachádza ďalej, než čo je napísané v rozsudku e, Štrasburského súdu. Nech sa páči, pani Sipel. Ďakujem, pán predseda. Členovia tohto výboru e, vedia, že si e, dovolím často aj kritizovať komisiu, ale pokiaľ ide o túto smernicu, musím jasne povedať, že komisia bude potrebovať e, pri tejto dôležitej smernici e, všetku podporu. Nemyslím si, že tu ide o nejaké právne detaily, ale ide o zásadnú politickú otázku. Ide o otázku, či si zachováme našu demokratickú právnu štátnosť či e, rovnováhu e, štátnych e, mocenských monopolov a procesných práv obvinených chceme skutočne dodržať. A mám trochu svoje obavy, pokiaľ ide o to, čo chcú členské štáty v každej otázke sa dá nájsť minimálne jeden prípad, e, kedy niekto povie, prečo nie je dobré, aby mal niekto právnika, advokáta už na začiatku. Ale je e, nespočetne veľa prípadov e, odpovedí, kedy to bolo zle, keď nemal obvinený právnika k dispozícii už od začiatku. V Amerike napríklad hneď eh, policajný orgán pri zatknutí eh, mu prečíta eh, jeho práva a e, samozrejme, ak e, dojde k vypočuťu, je k dispozícii aj e, advokát, ale to v našich členských štátoch možné nie je. Obyčajnému obvinenému sa neoznámi hneď, aké má práva a ani mu nie je okamžite pridelený advokát a to je situácia vo všetkých našich 27 členských štátoch a to nie je stav, ktorý môžeme akceptovať musíme mať jasno v tom, čo chceme. A právny zástupca je predsa základným právom. Je to e, nevyhnutné, aby e, mal obvinený e, pomoc proti štátnej moci. Myslím si, že je z týchto aspektov nepriateľné, že nemám mať práva a nemám e, mať možnosť využiť služby advokáta. Uvedím jeden príklad, prečo je to také dramatické. V Nemecku v minulom a v tomto roku došlo k viacerým prípadom e, zneužitia e, a únosu detí, kým sa našiel skutočný páchateľ, boli e, zatknutí e, podozriví a boli to e, nevinní ľudia. Pýtam sa vás, ako by ste sa cítili, keby ste boli neprávom obvinení z takéhoto trestného činu, nepoznali vaše práva, nemali právneho obhajcu. Takže preto ešte raz musím povedať, že toto je mimoriadne dôležitá smernica. Nie je to smernica, kde by išlo len o právnické otázky, ide tu aj o otázky politické a dúfam, že e, sa nám podarí transponovať minimálne to, čo je v smernici, ale e, vzhľadom na postoj niektorých členských štátov takmer ani nedúfam, že sa nám tam podarí niečo vylepšiť. Ďakujem pani Latford. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedali aj kolegovia, je to veľmi dôležitý návrh. Keď niekto je zatknutý eh, v zahraničí, v inom členskom štáte, naozaj treba, aby mal eh, prístup k právnikovi, aby ten mu mohol poradiť. Je to veľmi dôležitá vec a myslím, že aj za celú skupinu môžem povedať, že eh, vítame tento návrh. Častokrát členské štáty majú e, možno nižšie e, štandardy, nižšie normy ako to, o čom sa píše, že by malo byť teda v tom rozsudku e, Štrasburského súdu. Častokrát policia vykonáva to vyšetrovanie ešte predtým, ako daná osoba má prístup k právnikov je to neakceptovateľné, najmä keď si uvedomíme, že máme vzájomné uznávanie v Európe, máme tu aj európsky zatýkač, kde e, sa píše, že tieto, tieto policajné orgány by mali, mali spolupracovať. Takže vždy lepšie neskôr ako nikdy. E, pracujeme na tých e, procedurálnych právach. Už to malo byť síce dávno spravené, ale, ale dobre, aspoň teraz a je to v rámci tých procedurálnych práv veľmi dôležité právo. Veľmi sa mi e, pozdáva najmä ten návrh, že by obvinená osoba mala mať e, prístup k právnikovi aj v krajine, ktorá vydáva eurozatýkač, nielen tá, ktorá vykonáva eurozatýkač. Je to otázka e, je to to otázka spravodlivosti. Proste máme toľko prípadov, kde nespravodlivosť bola spôsobená zo strany hm, nejakej právnej neistoty, e, e, nejakého zmetenia. Nakoniec to môže aj e, hm, usporiť isté peniaze štátu, pretože v takomto prípade sa môže proste hm, dajú sa tie negociácie medzi tým dvoma štátmi zorganizovať, umožnia sa e, možno, keď je tam nejaký zmetok, tak dokonca e, ten nabor sa aj stiahne. Častokrát e, je o, o chybnú identitu alebo identifikáciu danej osoby. E, na, tom sa, e, potom, na to sa miňajú peniaze a tie peniaze by nemuseli byť minuté, keby práve došlo k včasnej intervencii zo strany právnika. Dúfam, že budeme, môcť schop, budeme schopní konať rýchlo a pripravíme E, takú správu, ktorá nám umožní rýchlo rokovať potom aj s radou, pokiaľ teda ide o tieto spravodlivé procedurálne e, práva. Ale že zároveň teda dosiahneme aj dobrý e, výsledok. A momentálne to nie je úplne jednoznačné. Samozrejme som sklamaná, že britská vláda sa rozhodla, že počka na koniec rokovania, až potom sa rozhodne, či vykoná alebo využije svojho právo, využije svoje právo optinu. Každý rok stovky britských občanov sú zatknutí v zahraničí v rámci EÚ a naozaj by e, potrebovali takéto opatrenie. Je tu odkaz aj na e, dokument, ktorý pripravilo 5 členských štátov a musím priznať, že možno možno aj celkom chápem eh, tie otázky, ktoré tu sú spomenuté. Naozaj im, im rozumiem. Treba sa pozrieť na tú druhú stranu, ktorá tu je práve spomenutá. Napríklad otázka pre pani Lebaj v návrhu, v návrhu komisie. Je tam komentár k článku 4, to je obsah práva eh, prístupu k právnikovi. Tá pripomienka hovorí, že návrh obsahuje, že právnik sa má e, zúčastniť akéhokoľvek, e, akékoľvek aktivity získavania e, získavania dôkazov alebo vyšetrovania, kde si vlastne národné právo vyžaduje prítomnosť podozrivej osoby. Bol tu spomenutý aj konkrétnutý príklad z Turecka, kde, kde išlo čisto o policajné zadržanie alebo väzbu. A tie prípady, ktoré sa tu spomínajú, sú odobranie e, vlastne slobody a, e, a vzanie e, do väzby. Rozsudky súdu, pokiaľ ide o prístupu k právnikovi, teda v súvislosti s, s tými aktivitami, ktoré vlastne prebiehajú ešte pred samotným zadržaním alebo zatím do väzby. Takže chcem pochopiť, e, nakoľko, nakoľko platí naozaj tento bod, že by takáto aktivita mohla zmariť e, získavanie informácií v rámci vyšetrovania. Naozaj je to pravda, že právnik je potrebný, ak niekto e, je zastavený na ulici a musí postúpiť dýchovú skúšku, pretože možno šoferoval opity, alebo niekto musí podať E, teda odovzdať e, otlačky prstov. Naozaj vtedy potrebujeme právnika, treba to jasne povedať. E, samozrejme, dúfam aj ja, že budeme hovoriť aj o nákladoch s týmto súvisiaci a ako som už povedala, verím, že keď investujeme do spravodlivosti, tak sa tým dajú peniaze ušetriť, ale niektoré čísla som si tu našla a tie sú trochu iné, ako hovorí dopadová štúdia komisie. A tých príkladov je e, nakoniec viac. Myslím, že predseda mi tu už kýva, že by som mohla skončiť. Ale chcem ešte spomenúť e, otázku, či je naozaj pravda, že telefonický prístup by bol vylúčený vo všetkých prípadoch. A potom posledná vec, čo som chcela povedať, či tento návrh by mal e, dávať nejaké pravidla, pokiaľ ide o akceptovateľnosť e, dôkazov. To je e, otázka väčšinou pre samotného sudcu, e, takže či naozaj by toto malo byť. Takže e, dúfam, že nakoniec Spojené kráľovstvo vykoná optim. Pán Albrecht, nech sa páči. Okay. <laughs> I'm sorry, I will start now. Uh, thank you. Thank you for uh, giving me the word. I... Ďakujem pekne. Som tieňový spravodajca za skupinu, ale takisto aj spravodajca k stanovisku výboru Júry k tejto téme. My tiež sme vykonali takú prvú e, výmenu na stretnutí výboru Júry a budú aj stretnutia s tieňovými spravodajcami v rámci výboru a pokúsime sa naše stanovisko čo možno najskôr e, pripraviť, aby mohlo byť zahrnuté už aj do procesu v rámci výboru LIBE. A preto chcem e, poprosiť, aby sme rešpektovali, že aj e, výbor Júri chce nejaký vstup do toho vložiť, takže poprosím, aby sme aj ich stanovisko do našej správy dali, ale keďže som zároveň tiež spravodajca mojej skupiny, tak sa o to postaram. Ako už povedali iní tieňoví spravodajcovia z iných skupín, je to naozaj dôležitá téma a my ako poslanci vždy sme hovorili, že potrebujeme túto cestovnú mapu a v rámci nej je teda aj toto opatrenie, prístup k advokátovi, minimálne normy v trestnoprávnom konaní, v trestnom konaní a je veľmi dôležité, aby parlament e, tento návrh podporil. Jednak preto, že máme tu celé roky opatrení vzájomného uznávania, kde bolo veľa prípadov, kedy individuálne práva a práva podozrivých osôb neboli vnímané ako e, oblasť, kde by malo dôjsť k harmonizácii a kde by malo dôjsť k spoločným normám. Parlament od Lisabonu je e, v rámci spolurozhodovania, takže môže tie minimálne normy aj e, zaviesť. Mali by sme to podporiť a mali by sme povedať, že chceme vysokú mieru minimálnych noriem pokiaľ ide o práva pre jednotlivcov a nemali by to byť iba tie ozajstné minima, ktoré niekde e, v EÚ je možné nájsť. A práve preto chceme tento návrh e, podporiť a preto asi aj komisia navrhla, ako aj pani Siploš povedala, že chceme naše e, vysoké, našu vysokú úroveň ochrany takýchto e, práv podporiť a skôr zvýšiť a nemali by sme sa snažiť e, dostať sa v rámci tých štandardov čo možno najnižšie. To určite nie. To je veľmi dôležitá vec. Je to dôležitá otázka pre mnohé členské štáty. A trochu mám dojem, že niektoré členské štáty, ktoré teraz e, chcú možno pribrzdiť, pokiaľ ide o vytváranie spoločných noriem, sú práve tie, ktoré naopak chcú viac spolupráce v rámci justičnej spolupráce a policajnej spolupráce. Európsky vyšetrovací príkaz tam podľa všetkého e, sa zbierajú všetky žiadosti jednotlivých členských štátov, napríklad Belgická či Francúzska. E, dúfam, že práve títo budú rozumieť, že e, Viac spolupráce, viac uznávania bude možné iba vtedy, keď pokročíme aj v oblasti individuálnych práv. To myslím si je tvrdenie, ktoré tu všetci, všetky skupiny môžeme podporiť. A dúfam, že aj pri príprave správy k tejto téme budeme konať v podobnom zmysle. My podporíme spravodajkyňu a budeme s ňou veľmi spolupracovať, e, veľmi úzko spolupracovať na tom, aby sme podporili prístup komisie, aby sme vyriešili tie otvorené otázky, ktoré ešte na stole sú. Myslím, že sú možnosti, ako tie problémy vyriešiť. Tam iba jeden príklad. Prítomnosť advokáta pri získavaní dôkazov alebo pri vyšetrovaní v rámci vyšetrovacieho konania keď teda e, daná osoba už je považovaná za podozrivú osobu, už sa e, jej týkajú e, týka to trestné konanie, tak samozrejme sú možno nejaké výnimky, kedy tam právnik možno nestihne prísť, aby teda nebolo marené vykonanie vyšetrovania, ale princíp na stole by mal byť teda, že podozrivá osoba v trestnom konaní vždy by mala mať právo prístupu k právnikovi, kontaktu na toho právnika, aby teda vo všetkých fázach toho postupu vedel o svojich právach tento človek. Pretože ak ich nebude poznať, tak e, nebude ich môcť ani využiť. A to je presne výsledok reality, ktorú vidíme vo viacerých členských štátoch, že proste ľudia svoje práva nepoznajú a tým pádom nemajú ani možnosť ich v rámci trestného konania využiť. Ďakujem. Ďakujem, pán Kirchhoff. Uh, very... Ďakujem. Myslím, že každému sa páči uh, koláč, ktorý vyzerá pekne, kým možno ho aj neochutnáte. Tento koláč určite vyzerá veľmi dobre a ja ako právnik ťažko môžem byť proti, ale platí, a už to povedali viacerí kolegovia, že niektoré veci treba vyjasniť treba presnejšie definície. Poprvé, treba si byť úplne istý, čo to vlastne je právnik, ako, ako definujeme právnika, akým spôsobom môžeme o prístupe k nemu hovoriť. Čiže hovoríme tu o priamom kontakte, hovoríme o telefonickom kontakte, to pani Latfordová napríklad teraz spomenula, už to samo o sebe je dôležitá vec. V niektorých e, štátoch, možno aj mimo EÚ, telefonicky prístup k právnikovi je považovaný za, za akceptovateľný a za plnohodnotný. V roku 2004 komisia navrhla komplexný návrh, ktorý e, pokrýval všetky práva e, osôb v trestnom konaní. Vrátanie týchto otázok rada to nikdy neprijala, pretože keď potom e, keď sa dostaneme do tých univerzálnych minimálnych noriem, tak veľmi ťažko v rámci tých rôznych eh, právnych, procedurálnych mm, situáciách, ktoré máme v Európe, je proste ťažko v danej situácii tieto veci aj naozaj implementovať. Otázka toho, kedy a ako je právnik v kontakte, teda nielen ten prostredok kontaktu, ale aj toto je dôležitá vec. A potom odobranie slobody. Aj to treba vysvetliť. Kedy môžeme povedať, že eh, eh, osobe bola sloboda odobraná? E, znamená to, keď ste napríklad e, zadržaní na ulici, už ste, už ste v situácii, kedy vám bola sloboda odobraná, alebo až keď sa dostanete na policajnú stanicu a vás tam zavrú, až vtedy e, splňame tú definíciu. Treba to vyjasniť. Takisto treba vyjasniť aj tie ďalšie zdroje, ktoré sa tu budú vyžadovať. Myslím, že sme ich dobre nepreštudovali. Poprvé, nemáme dopadovú štúdiu a nevieme ani, aká je presne e, zložitá povaha e, právnej pomoci alebo systému pro bono, ktorý už tam existuje vo viacerých krajinách. To je veľmi pekné mať e, právnika k dispozícii zadarmo, ale niečo celkom iné je mať právnu pomoc v takomto kontexte v takejto veľmi skorej fáze trestného konania. Takže aj to by sme mali vyjasniť. Takže ak e, to máme schváliť, a nechcem to kritizovať, naozaj veľa sa na tom pracovalo, tak mala by to byť e, otázka všeobecného práva mať e, prístup k právnikovi. Ja som tiež právnik, takže nechcem nikomu tento, toto právo uberať, ale musíme to tentokrát naformulovať správne. Pred 7 rokmi sa nám to nepodarilo. Odvtedy rada povedala, že má isté obavy. Viaceré krajiny, napríklad už teraz to robia, práve z tých dôvodov, ktoré som teraz spomenul. Takže podmenečne to podporujem, ale môžeme si prosím vypočuť e, komisiu, môžeme mať lepšiu definíciu týchto tém a potom ľudia ako ja, alebo možno aj iní, by boli asi spokojnejší. Ďakujem pani Morvaj. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Az én választóim... Ďakujem pekne. Už 10 rokov sa tejto téme venujeme a je tu otázka, možno prečo ja teraz sa snažím chrániť osoby, e, ktoré sú obvinené. To sa ma e, ľudia pýtajú, prečo chránime práva obvinených ľudí prečo chceme, aby ten právnik tam mohol e, zasiahnuť čo možno najskôr, prečo chceme, aby mali títo ľudia prístup k obhajcovi, prístup k právnikovi. Čas teda už medzičasom e, prešiel, od roku 2002 sme v Maďarsku mali rôzne politické, historické etapy a častokrát dochádzalo k veľmi E, závažným trestným činom. Aby som bola konkrétna, ľudia z pravice alebo konzervatívni ľudia e, naozaj mohli mať e, pocit, že, že ich životy asi sa oberajú nesprávnym smerom alebo aj do budúcna životy ich detí, takže budú, takže naozaj majú istú dobrú predstavu o tom, čo to je nemať nejaké právo, nemať záruku prístupu k nejakého práva. Dám vám e, konkrétny, ale veľmi typický príklad. V roku 2006 bola manifestácia proti vláde, alebo demonstrácia, a na ľudí tam naozaj tých protestujúcich zautočila e, polícia, zbila ich, zobrala ich na policajné okrsky, e, zatkla ich, vyšetrovala ich, obvinila ich a potom tu bol eh, spomenutý jeden veľmi e, konkrétny e, príklad. Bol to, bol to študent, univerzitný študent, ktorý povedal, že e, ktorý povedal, že vlastne vyžadoval si vyžadoval si právo práve tohto prístupu k právnikovi. Povedal to e, policajtovi a ten policajt, nechcem to nechcem to nejako vulgárne povedať, ale ten policajt sa ti povedal, že tí, tí, tí chudák, v žiadnom prípade tu nie sme e, v Amerike, žiadne takéto fajnovosti ty nedostaneš. Takže, takže to je presne konkrétny príklad toho, prečo potrebujeme aj my takýto, e, takýto, takýto prístup k týmto e, právam. Proste jedna vec je právo nevinných a jedna vec je právo vinných osôb nevinné osoby by mali mať e, prístup takýmto právom, takéto práva. Medzi rokmi 2002-2010 a Maďari mohli e, konštatovať veľa e, rôznych vecí a teda, že prezumcia neviny je veľmi dôležitá záležitosť. Bolo to ešte predtým, ako bolo konečné rozhodnutie súdu a vlastne práve v tomto období takáto osoba, či už vinná alebo nevinná, proste podozrivá osoba, musí mať právo prezumcie neviny, až potom sa môže rozhodnúť. A pokiaľ budeme hovoriť, že podozrivá osoba nemá e, takéto e, právo, teda takto, my samozrejme dopredu nevieme povedať, kto, e, kto je a kto nie je e, vinný, ale proste preto všetci, a obidve kategórie týchto ľudí by mali mať e, e právo prístupu k advokátovi. Pokiaľ je samotný text, mám dva alebo tri návrhy. Pani Leba, ako ste povedali správne, v tej prvej fáze naozaj treba, aby e, mala osoba prístup k právnikovi, alebo teda e, k obhajcovi, jedno ako to nazveme, ale proste ten prístup tam musí byť. Ale niektoré prípady sú naozaj urgentné situácie, kde e, jednoducho môže dojsť k tomu, že, že nebude toto právo využité. Z mojich skúseností to tak, že za každým by to mal byť práve ten štátny orgán, ktorý má tieto dôkazy e, predložiť. Prečo naozaj ten prípad bol taký urgentný? Prečo nebolo možné počkať na e, príchod e, advokáta? Prečo obhajoba nemohla byť prítomná počas vykonávania týchto, týchto aktov zo strany polície. Takže malo by to byť vždy na strane práve štátnych orgánov, ktoré majú vysvetliť a zvodniť, prečo v danej fáze vyšetrovania nebol prítomný advokát. To poprvé. Po druhé, v Spojených štátoch existuje ústavné právo mať eh, prístupu mať prístup k, eh, ku kvalitnému, kvalitnému advokátovi, je to veľmi dôležitá otázka. Čiže je to, je to, je to kvalitný eh, právnik, ku ktorému e, má e, daná osoba prístup. A potom tretia vec, vy ste to aj spomenuli, e, máme situáciu, kde, kde sme ešte nedosiahli istý pokrok a to sú tie obvinenia voči osobám. Ale napriek tomu sa tu môžu môžu sa tu napríklad v Maďarsku mali, mali prípad v Uberházi, bol to človek, Bol to človek, e, ktorý, e, ktorý e, vlastne bol, bol, bol vykonané tie, tie prehliadky dokonca nie jeden, ale mnohý, takže treba to pamätať, pán Fos. Ďakujem pekne. Ďakujem pani spravodajkyni Antonesku za to, že poukázala na to, aké e, rozdielne e, sú oblasti e, trestného práva, s ktorými tu máme dočinenia, že teda musíme postupovať oddelenia. V tejto súvislosti by som rád odkázal na článok 10 odsek 2, či v tomto znení, ktorý, ktoré teraz máme k dispozícii, je to skutočne takto e, dobre a vedie to k cieľu, pokiaľ ide o, o, o vyšetrovanie a tak ďalej, či ho teda ponecháme v tejto forme, alebo či nebudeme jasnejší, či sa nebudeme vzťahovať aj na konkrétnejšie príklady, pokiaľ ide potom o hodnotenie e, výpovedí jeden veľmi stručný bod z nášho pohľadu, teda z nemeckého pohľadu. Samozrejme, obvinená osoba e, má mať čo možno najskôr kontakt so svojim právnikom. To je pre nás samozrejmosťou. Čiže v tomto smere môžem zopakovať len to, čo už povedali moji predrečníci. Ešte jeden e, bodík. V nemeckom texte sa e, táto smernica volá právo na právnu podporu podporu a v angličtine je to eh, právo na prístup eh, k eh, advokátovi a takto by sme to mohli aj do nemeckej verzie zakomponovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Lobaj za vaše vysvetlenie v tejto smernici to ja budem hovoriť za moju skupinu. Je to dôležitá smernica, pretože vlastne spája e, dve dôležité témy. E, prístup k právnikovi, takisto je konzulárna komunikácia, alebo teda komunikácia s rodinnými príslušníkmi ako pán Kirov povedal, to je vec, ktorá e, dlho bola otvorená. Ešte pred švedským predsedníctvom, ale práve švedské predsedníctvo e, vytvorilo e, cestovnú mapu. Tá sa našťastie odblokovala potom, hoci je to veľmi neskoro, pretože naozaj je to balíček, ktorý mal ísť spolu. Ale dobre, teraz to máme v tejto forme a treba sa aj za to poďakovať. Čiže tá skupina ohrozených osôb, neviem, ako to komisia vníma to je tá posledná smernica, ktorá sa týka práve zraniteľných osôb v rámci tohto procedurálneho balíčka. Mám iba dve otázky. Jedna z nich vlastne už aj zasnela, ale zopakujem ju, kedy alebo akým spôsobom budete vnímať pôvod práva, ako to naformulujete. V tom texte je jasne napísané, že pri vyšetrovaní bude potrebná prítomnosť e, právnika, ale takisto už bolo povedané, že od prvých vyjadrení už tie sa vlastne môžu považovať za dôkazy proti podozrivej osobe, e, osobe. Čiže na tomto by bolo treba ešte popracovať, keďže v prvej smernici, tam som bola tiež tieňová spravodajkňa, to bolo právo na, to bolo právo na preklad tlmočenie. A takisto sme tam spomínali tému pôvodu E, tohto práva. E, či potrebujete prekladateľa tlmočníka alebo e, právnika, treba vedieť, skade to právo vychádza, aký, aký je základ toho práva. Radi by sme videli takú mapu členských štátov, aby sme vedeli, aké sú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Ale myslím, že by sme sa mali priblížiť a dopracovať sa k momentu, kde podozrivá osoba pozná, alebo teda vie, že je podozrivá osoba. A potom, po druhé, sú tu spomenuté isté e, motívy, ktoré sú podľa mňa veľmi otvorené, veľmi nechali otvorený priestor pre smernicu. Čiže prečo? Prečo tento článok o tých motivoch je taký otvorený? Na tom ešte treba určite pracovať. Ďakujem. I, Madame Grisbeck. Pani Grisbeck. Merci, monsieur le président. Euh, merci, madame Lebaille, de, de, de sa présentation eh, za jej prezentáciu, ktorá bola hm, veľmi presná. Niekoľko pripomienok k slovám kolegov, ktorí sa tu už vyjadrili a nebolo ich málo. Ide tu o text, ktorý eh, je v podstate naformulovaný dosť odborne je veľmi dôležitý a spadá do kompetencií nášho výboru. Odzrkadľuje to, čo e, e, je pre nás dôležité eh, z pohľadu základných európskych hodnôt. A dnešná diskusia ukazuje, aké dôležité sú tieto hodnoty pre nás všetkých. Otázky, ktoré vám boli položené, sa týkajú upresnení, obmedzení, definícií, čiže nie sú to skutočne obsahové otázky eh, k eh, otázkam k tomuto teda dôležitému textu. Spoločne chceme vybudovať mm, Európu, eh, kde bude panovať právo. Nejde tu len o rozpravu medzi členskými štátmi. Áno, videli sme, že členské štáty majú rôzne stanoviská, ale ide tu najmä o postavenie našich obyvateľov, obyvateľov, ktorí majú dočinenia e, s justíciou. Takže ide o komplikovanú rovnováhu medzi prezumciou neviny a, základnými právami na obhajobu, ktoré tu chceme spoločne chrániť. A samozrejme ide tu o, o Mm, dodržiavanie zásad právneho štátu a čo sa udeje, keď tieto zásady sú porušené. Ide tu o to, ako sa e, vedie vyšetrovanie, ako sa e, získavajú dôkazy v veľmi krátkom čase, ako je možné zabezpečiť, aby konania boli efektívne. Nechcem zachádzať príliš do detajlov, ale možno ešte e, pridám k tým zaujímavým otázkam ďalšie definícia a upresnenie e, možných výnimiek z prítomnosti e, advokáta. Pokiaľ ide o súdne, náhradu súdnych trov, táto otázka je tiež e, dôležitá v rámci poskytnutia právnej pomoci. Potrebujeme tu mechanizmus pre e, ľudí, ktorí potrebujú finančnú pomoc, aby sme zabezpečili, že títo budú mať rovnaké práva ako ostatné, Toto by sme tento aspekt mohli posilniť v texte. Istá kolegyňa sa e, pýtala podrobnejšie na skutočnosť, že advokáti by mali mať možnosť preskúmať podmienky e, väzby. Samozrejme, u nás v našej krajine nepatríme v tomto smere k tým, ktorí e, by boli naj e, aktívnejší, najefektívnejší. A kladem si otázku, ako by to malo a mohlo prebiehať. Možno by nám komisia um, mohla k tomu niečo bližšie povedať. A potom uh, tu zaznela ešte obsahovo dôležitá otázka, takmer som na ňu zabudla. Uh, Kolegyne Latfordová uh, ho spomínala, že je akýmsi diablovým advokátom a teda túto jej otázku by som e, rada e, si vypočula zodpovedanú. Kedy e, možno byť proti? Ďakujem pekne. Najskôr dáme priestor ešte predstaviteľovi polského predsedníctva a potom aj pani Lebaj, možno aj predstaviteľa polského predsedníctva sa budú chcieť vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať komisii za to, že predstavila tento, predložila tento návrh a že nám umožnila ako polskému predsedníctvu zahájiť prácu na rade v tej, tomto dôležitom texte. Keby som mohol pripomenúť, že cestovná mapa vlastne bola záväzkom členských štátov a tento záväzok stále platí a členské štáty chcú rozpracovať tieto opatrenia, tak ako ich predstavila komisia už viacerí rečníci sa vyjadrili, že je to jedno z najdôležitejších, jedno z najdôležitejších opatrení a že je to jedna z najpodstatnejších zábezpek, pokiaľ ide o obvinené alebo podozrivé osoby, aby mali zabezpečený prístup k právnej pomoci. A myslím si, že všetci zdieľame tento prístup Rada v tejto chvíli sa veľmi pozorne zaoberá týmito vecami. Mali sme predbežnú diskusiu na úrovni Rady ministrov a myslím si, že záver, ktorý sme vyvodili z tejto diskusie je, že existuje všeobecná podpora pracovať na takomto opatrení, aj napriek tomu, že ešte stále veľa otázok, ktoré je nevyhnutné objasniť, pokiaľ ide o návrh komisie. Z pohľadu členských štátov keď sa pozrieme na tvorbu noriem alebo štandardov, tak je nevyhnutné mať na pamäti aj niekoľko prvkov, elementov, ktoré sú prítomné aj v judikatúre súdneho dvora, teda dvora pre ľudské práva a ďalšie veci, ktoré si musia e, členské štáty uvedomiť, ako náhle aplikujú a uplatňujú akúkoľvek legislatívu. Týmto mám na mysli, e, že judikatúra Európskeho súdneho dvora vždy zdôrazňuje rovnoprávnaké zaobchádzanie. Na jednej strane je to o poskytnutí spravodlivého procesu pre obvinenú osobu, na druhej strane ide o zabezpečenie alebo zabezpeku pre štát a pre jeho orgány možnosť realizovať, vykonať e, trestné konanie. Je nevyhnutné uvedomiť si tieto oba, oba póly, keď analizujeme návrhy, ktoré súvisia s minimálnymi štandardami v trestných konaniach. Pokiaľ ide o niektoré otázky, ktoré zazneli, je nevyhnutné vykonať osobitnú analýzu z dôvodu praktického dopadu, ktorý môže e, takáto iniciatíva priniesť na realizovanie trestného konania v členských štátoch. Musíme si uvedomiť, že hlavným cieľom trestného konania je zabezpečiť spravodlivosť pre obete. O obetiach budeme ešte hovoriť neskôr, ale budeme si musieť aj uvedomiť, tak ako to už bolo spomenuté, že omeškaná spravodlivosť je niekedy odoprenou spravodlivosťou. Takže budeme musieť veľmi pozorne analyzovať dopad návrhu komisie, aké sú tie praktické dôsledky z pohľadu trestného konania Takisto budeme sa musieť pozrieť na náklady a na spôsob implementácie. Niektorí z poslancov poslankyň už e, poznamenali, že v rámci existujúcej tradície právnej a tradície právnych systémov je veľmi náročnou úlohou nájsť spoločné normy, ktoré by sa uplatňovali pre všetky členské štáty v rámci celej Európskej únie. Napriek tomu e, pracujeme na tom v tejto chvíli Analizujeme návrh a snažíme sa nájsť riešenia a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v tejto veci a dúfame, že tá spolupráca bude dobrá s parlamentom aj s komisiou. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pekne. Teraz e, dáme priestor opäť pani Lebaj. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moja taká prvá reakcia je, že naozaj som pozbudená, pokiaľ ide o vyjadrenia všeobecnej podpory, ktoré dnes e, zazneli e, smerom na, teda na adresu tohto návrhu. Ako som už povedal, je to významný návrh e, z úrovne komisie a naozaj je najdôležitejším z návrhov, pokiaľ ide o procesné práva z tých, ktoré sme teda predložili návrhov. Myslím si, že je dôležité, skôr ako sa dostanem k zodpovedaniu vašich otázok, je veľmi dôležité, aby sme mali na pamäti, že sa ocitáme vo veľmi odlišnej situácii v porovnaní so situáciou, v ktorej sme sa nachádzali v roku 2004, pretože medzi tým tu bol prípad Celdius a myslím si, že je tu povinnosť členských štátov a únie ako takej, aby nešla pod to, čo bolo rozhodnuté v tomto prípade. Nešli pod štandard, ktorý bol nastavený v tomto prípade. Ale dovolte mi teraz odpovedať vaše otázky a ja ich budem riešiť tak, ako išli. Najskôr pani Antonesku, spravodajkynia, ktorá sa spýtala na malé prehrešky, malé porušenia. To je taká istá otázka, akú spomenula aj Sarah Ledford, keď hovorila o článku 4. Je to tak, že v prípade, že vás zastavia na krajnici a požiadajú vás, aby ste sa podrobili dýchovej skúške. Vy poviete, nie, ja odmietam, chcem tu mať právnika. Nie je to tak. Neplatí to na túto situáciu a chcem to povedať jasne, tak ako to povedal, povedal aj podpredseda počas, povedala podpredsednička, pardon, počas stretnutia rady, keď sa vyjadrila, že odnímanie otlačkov prstov, odobratie otlačkov prstov, pokiaľ ide o dýchové skúšky alebo takéto malé, menšie prípady, tak určite nie je našim zámerom v takýchto prípadoch robiť obštrukcie, pokiaľ ide o zozbieranie alebo zhromažďovanie dôkazov tým, že by sme e, poskytli prístup právnikovi. Čiže tento návrh, ktorý sa týka prístupu k advokátovi, tak chceme zabezpečiť správnu rovnováhu medzi e, ochranou práv všetkých, vrátane tých, ktorí sú podozriví, a na druhej strane Chceme zabezpečiť, aby e, tie prípady mohli pokročiť. Určite našim zámerom nie je spomaliť proces výkonu súdnej, súdnictva, súdnej moci, spravodlivosti. Takisto ste sa pýtali na implementáciu a na súvisiace náklady. Poprvé, čo by som chcela povedať, je, že je viacero členských štátov, ktoré to už pretavili do svojich národných legislatív. E, samozrejme, stojí to isté peniaze. Súvisí to aj s právnou pomocou. A o tej právnej pomoci hovorilo viacero europoslancov. Ako viete, my sme nepredložili návrh, ktorý by sa týkal právnej pomoci. To budeme robiť neskôr, ale čo by som chcela v tejto súvislosti povedať je, že ak e, bude takáto smernica implementovaná skôr ako príde k schváleniu nástroja o právnej pomoci, samozrejme je to národná legislatíva členských štátov, ktorá sa bude uplatňovať. Teraz sa dostávam k otázke pána Buzutila. Vy nám v princípe hovoríte, že nemyslíte si, že toto e, zabráni obžalovanej strane povedať pravdu. Toto je jedna z obáv, ktorá zaznieva zo strany členských štátov. Myslím si, že dá sa tá otázka aj preformulovať. V prípade, že to tak bude, za viacerých okolností ľudia, ktorí sú úplne ne, nevinní, budú nútení akceptovať e, fakt, že spáchali ten zločin, pretože jednoducho budú úplne stratení, pokiaľ ide o priebeh takýchto procesov takéhoto, takéhoto konania. Takže ľudia, ktorí sú podozrievaní, alebo sú podozrievaní a ktorí nespáchali eh, ten priestupok alebo ten trestný čin, z ktorého sú podozrievané, je veľmi dôležité si uvedomiť aj tento rozmer. Myslím si, že to nezabráni niekomu, kto je obvinený, povedať pravdu. Bude tam mať právnika, ktorý tejto osobe poradí, ale to nezabráni orgánom na presadzovanie práva, aby si vykonávali svoju robotu pri plnom rešpektovaní práv podozrievanej osoby, podozrievanej osoby. A potom je to ale otázka, že naozaj nie je to tak, že tu ideme nad rámec toho, čo nám e, diktuje Európsky súd pre ľudské práva v rámci prípadu Seldius. A k tomuto dve pripomienky si dovolím. Najskôr by som povedala, že čo robíme v princípe eh, my v rámci tohto návrhu. Prekladáme, teda dávame tam to, čo nám prikázal súd. Samozrejme sú tu rozchádzajúce sa výklady, pokiaľ ide o judikatúru súdu. A je pravda, že v rámci tohto návrhu sme si osvojili výklad, ktorý je priaznivý pre obvinenú stranu. My to nepopierame ale myslím si, že aj z toho dôvodu, že sme silne presvedčení, že náš návrh nemôže ísť pod tú latku, ktorú nastavil súd, súdny dvor. Sú tu ale dva momenty, kde ideme nad rámec toho, čo nám e, káže súd. E, jedna vec sa týka práva komunikovať. E, toho nebolo v prípade Seldius, ale je to legitímne právo osôb v prípade, že na nich padá nejaké podozrenie, aby mali možnosť povedať rodinám, zamestnávateľovi, že toto sa s nimi deje, že sú podozrievaní a vysvetliť, prečo je tomu tak. V tejto chvíli to neumožňuje všetky členské štáty a ďalší moment, ktorý sa tu objavuje z našej strany, to sa týka prípadu, o ktorom sa zmenila pani Sarah Latford, a ide o právo na právnika, advokáta v prípade európskych zatýkacích príkazov e, vo vydávajúcom štáte. V tejto chvíli to tak nie je. Čiže to sú naozaj tie dve ustanovenia, kde to nebolo diskutované v rámci prípadu Saudis. Pokiaľ ide o objasnenie, ktoré je nevyhnutné a tu odpovedám na otázky, e, ktoré položil pán Kirchhoff. Čo je vlastne právnik, čo rozumieme pod e, pojmom právnik, aký typ e, prístupu máme na mysli. Opäť myslím si, že toto sú veci, ktoré budeme musieť objasniť. Keď sa spomína prístup, otázka je, či je to osobné, na osobnej úrovni, alebo či je to telefonicky táto diskusia bude prebiehať a budeme diskutovať tak s vami, ako aj s radou. Pani Movajn sa pýtala na otázku obidenia. Čo sa stane v prípade, že takéto právo nebude dodržiavané? A vy ste sa vyjadrili, že štát by mal vysvetliť, prečo tomu tak nie je. Myslím si, že my ideme ešte nad rámec takejto snahy, lebo keď sa pozriete na článok 13, tejto smernice, tak e, tam konštatujeme, že vyhlásenie, ktoré by bolo zostavené bez prítomnosti advokáta, nebude mať dopad. My hovoríme, že nie je možné zohľadniť e, takéto vyhlásenie. Čiže skôr, ako to spravíte, tak e, vlastne niekomu odnete tú možnosť práva na advokáta musíte uvažovať nad okolnostiami a nad eh, tým, aké problémy to spôsobuje pri vašom vyšetrovaní. Myslím si teda, že v článku 13 sme to zabezpečili. Pán Vos, článok 10.2, pozrieme sa na to, pozrieme sa, ako je to preložené do Nemčiny, ako je tam názov. Teraz pani Romero, Vy ste položili dve otázky. Prvá otázka, kedy my budeme prezentovať návrh, ktorý sa týka najzraniteľnejších osôb. Našim zámerom je predložiť takýto návrh na budúci rok, pretože chceme zohľadniť práve túto skupinu osôb, ktorá si vyžaduje mimoriadnú osobitnú pozornosť. A takisto ste povedali, v akom momente sa stávate podozrivým lebo samozrejme náš návrh sa uplatňuje na osoby, ktoré sú podozrivé. A je pravda, že vo viacerých členských krajinách tá, tá koncepcia, alebo teda tá myšlienka podozrivého neexistuje per se. Vieme, že ste podozrivou osobou, keď začnete mať isté prvky, alebo vykazovať isté prvky, ktoré môžu viesť k tomu, že sa predpokladá, že ste splnili isté náležitosti, ktoré mohli viesť k spáchaniu priestupku zločinu ale v rámci vyšetrovania alebo vypočúvania, kedy sa vlastne stáva z vás podozrievaná osoba, tak to bude nevyhnutné si vyjasniť, pretože to je legitímna otázka, ktorú položilo viacero členských štátov konkrétne. Pani Grisbeck po francúzsky, budem odpovedať. Vy ste sa spýtali na právnu pomoc. Myslím, že čiastočne som na vašu otázku odpovedala a síce, že neskôr e, vypracujeme v tejto veci návrh. Dodnes sme nič také nespravili, pretože je to oveľa komplexnejšia záležitosť, e, keď si vezmeme do úvahy skutočnosť, že národné systémy sú veľmi komplexné, hlavne pokiaľ ide o prístup k právnikovi. Vy ste odkázali, a pak bohužiaľ pani rečnička je prerušená. Poprosím vás o ticho v zasadacej miestnosti. Pani Lebaj, nech sa páči. Pani Lebaj sa snaží ukončiť svoje vystúpenie. Takže, aby som sa vrátil. Čiže k tej otázke. Len tretina prípadov má prospech správneho poradenstva správneho pomoci. Čiže treba to v tom správnom kontexte vnímať. Každopádne je to istý prvok, ktorý budeme zohľadňovať e, v tom patričnom čase a na tomto pracujeme v tejto chvíli. Takisto ste hovorili o vyšetrovaní a o mieste väzby. Neviem presne, akým by bolo to správne slovo, ten správny termín. E, je to advokát alebo je to právny poradca, ktorý má posúdiť miesto väzby a posúdiť teda, či to vlastne nezabraňuje e, právam tej konkrétnej osoby dotknutej. Pani spravodajkňa by chcela vystúpiť s dodatočnou pripomienkou, ale chcem vás požiadať, aby ste tak spravili veľmi rýchle, pretože hlasovanie bolo naplánované na 4 na 5. E, mnohí z prítomných poslankyň, poslancov, mnohé sú pripravení na hlasovanie, čiže na to by sme nemali zabúdať. A samozrejme predpokladáme, vieme, že už sme vo meškaní. Takže požiadame o chvíľku strpenia pani Lebaj, tak aby sme mohli spraviť hlasovanie podľa harmonogramu a potom budeme pokračovať e, v tých ďalších bodoch. Pani Antonesku. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Chcela som len objasniť niekoľko bodov na základe diskusie, ktorá dnes po obede prebehla. Po tom, čo sme si vypočuli príspevky kolegov a takisto prezentáciu pani Lebaj, je jasné, že nás to bude stať veľa úsilia, pokiaľ ide o túto správu. Nemali by sme sa príliš unáhliť. Ja navrhnem e, správu pred Vianocami a som otvorený príspevkom kolegov a to je teda termín, ktorý nás tlačí. Čiže už meškáme, e, bude aj druhá časť rozpravy s pani Lebaj a naozaj e, to bude veľmi rýchle. Každé vystúpenie, pretože v rámci prvej časti rozpravy sme nepripomínali časový úsek a zazneli naozaj veľmi dlhé vystúpenia. To nemôže byť v prípade druhej časti, pokiaľ ide o balíček pre obete. Takže budeme hlasovať tí z poslancov, ktorí sa zúčastňujú hlasovania, tých teda harmonogram bude dodržaný, ale potom pokračujeme e, rýchlým spôsobom v rámci tej ďalšej rozpravy. Poďme hlasovať. Máme tu návrh stanoviska. Aspoň sekundičku, poprosím vás, dobre? Len ohlasujem hlasovanie. Máme tu návrh stanoviska. Pani Albaro je autorkou, pani kolegyňa Varno Aleksandra Albaro o ENISE, Európskej siete a informačnej agentúre pre bezpečnosť. E, faktická poznámka, pani Hed. Ďakujem, pán predseda. Zrejme nie som jediná, ktorá nemá dnes tlmočenie, ale nie je to prvýkrát, čo my švédsky poslanci nemáme tlmočenia. Som teda týmto regulárnym členom. A keď riešime takéto veci, tak je to veľmi dôležité. Viem, že sme malé zasadacie miestnosti, každopádne to nie je prvýkrát, čo švedská delegácia nemá tlmočnícke služby. A sme tu traja, štyria švedskí poslanci dnes. Of course, of course we beg... E, samozrejme, ospravedlňujeme sa. Dúfam, že porozumiete, alebo že prejavíte porozumenie pre tú situáciu. Proste Mali sme k dispozícii iba túto miestnosť a tu je iba 12 kabín. Takže bohužiaľ nemôžeme mať všetky jazyky. Ďakujeme za porozumenie a ideme hlasovať. Ter Alvaro, you got the floor. Pán Alvaro. Thank you. <laughs> Thank you very much, Chair. Thank you very much, Chair. With respect... Ďakujem. Budem stručný, ale výmena názorov nebola, pretože e, vtedy došlo k tomu výpadku elektrického prúdu, teraz e, to funguje, nechcem to zarieknúť, ale chcem povedať jednu vec. Vieme, že sú výhrady, nielen výhrady, ale aj že hlasovací list e, SND a EPP budú mať minusku k pozmeňujúcemu návrhu 18, ktorý sa týka požiadaviek, pokiaľ ide o sídlo agentúry, som trochu prekvapený a chcem poprosiť tieto skupiny, aby to prehodnotili, pretože spoločne s kolegom Karasom Kojejom sme e, zaviedli do, prv, do správy poprvýkrát e, e, agentúry pre riadenie IT, ktorá vznikne v Štrasburgu a v Taline. A vlastne vtedy sme, vlastne v tomto pokračujeme. Samozrejme, rada určí, kde bude sídlo agentúry. To nikto nespochybňuje to rešpektujeme. Hovoril som aj e, s štátnym tajomníkom polského ministra ministerstva vnútra, ktorý potvrdil, že stanovisko Európskeho parlamentu k tomuto bodu je akceptovateľné. Ale keďže my sme rozpočtový orgán, tak myslím, že mali by sme kontrolovať istým spôsobom, ako požiadavky sídla sú e, splnené. Teda má to byť centrálna lokalita, po druhé má to byť budova, jediná budova, ktorá sa venuje v ktorej sa nachádza iba agentúra a potom mala by tam byť vysoká, najvyššia možná úroveň e, bezpečnosti údajov aj fyzické bezpečnosti a takisto bod 4, čo je veľmi dôležité v súčasnosti, aby to bolo hľadiska cenového čo možno najvýhodnejšie. To je práve teraz veľmi dôležité. Takže e, tu nehovoríme, kde e, sa má tá agentúra nachádza. Nikto sa nemusí obávať, že e, tie agentúry, ktoré už sú v nejakom členskom štáte, že sa teraz budú prehodnocovať, ale myslím, že to je celkom akceptovateľné. Aj rada to milo povedala, že máme mať isté požiadavky, ktoré treba splniť. Ak budeme hlasovať negatívne, tak bude to negatívny signál aj voči rade, ktorá akceptovala prístup e, parlamentu. A pokiaľ teraz keď uvidí e, rada, že my E, sme zmenili stanovisko, tak nás to iba oslabí do budúcich rokovaní, e, keď budeme hovoriť o agentúrach, čo od nich očakávame a tak ďalej. Takže chcem iba pripomenúť kolegom, že vy ste svoj času hlasovali za v prípade agentúry pre riadenie, pre IT management. To sme e, prijali aj na výbore, aj v plenárke a čo skoro tá agentúra um, začne fungovať. Mali sme viacero stretnutí s tieňovými spravodajcami a vo všeobecnosti s touto jednou výnimkou spolupráca bola veľmi dobrá. Vidím to aj na hlasovacom zozname, lebo myslím, že každý e, tam môže e, sa vidieť, že možno e, na tom zozname nejakým spôsobom odzrkadlený. Ďakujem. Ďakujem, pán Busutil. Chcete niečo povedať? Well, Mr. Chairman, I Nie je to faktická poznámka, ale asi ani tá predtým nebola faktická. But the, the rapporteur has given advice. Spravodajca e, niečo povedal skupinám, tak ak e, by som mohol, by som na to zareagoval na to, čo nám odporúčil. Ak nie, tak e, môžeme hlasovať. Well, he, he has just made an appeal to... Spravodajca vyzval uh, dve politické skupiny, aby zmenili svoje hlasovanie. A ja chcem povedať, že uh, rešpektujem prerogatívy parlamentu, pokiaľ ide o vybranie E, miesta teda agentúry alebo sídla agentúry. My si myslíme, EPP, že tie podmienky, ktoré sú uvedené v pozmeňovacom návrhu pána Alvara, sú príliš špecifické a by vlastne aj vylúčili súčasné miesto agentúry, miesto sídla. A netreba spochybňovať e, voľbu takých agentúr alebo sídel agentúr, ktoré už raz boli rozhodnuté. To by bol nebezpečný precedens a preto sme proti. Pán Alvaro, stručná reakcia. Prepačte, nechcem teraz e, to otvárať, ale chcem Simonovi pripomenúť, že to, e, tá formulácia je úplne rovnaká, ako bola formulácia v prípade agentúry pre IT management. Predseda, dobre, e, zmeniť e, sa to už asi nebude e, meniť teda. Takže môžeme hlasovať kompromisný návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý Návrh 34 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 6 za. Prepačte, vynechal som kompromisný návrh číslo 2. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Teraz návrh 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 36 za, proti, zdržali sa, prijatí. 38 za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť eh, návrhu 37, pretože prvá časť odpadla v rámci oddeleného hlasovania a hlasovania počasti. Takže druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Návrh 8. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 9. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 39. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 40 za proti, zdržali sa zamietnutí. 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, proti, zdržali sa. Myslím, že ten návrh bol prijatý. Nikto nie je proti. V poriadku. Návrh 13 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 42 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 15 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 43 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 16 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 17 za proti, zdržali sa, prijatí. 18, hlasovanie po častiach, časť prvá, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 44. Tento návrh bol stiahnutý. takže ten návrh bol stiahnutý. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Úvodné ustanovenia 19 za, proti, zdržali sa, prijatý 20 za, proti, zdržali sa, prijatý 21 za, proti, zdržali sa, stiahnutý 21 je stiahnutý alebo nie je stiahnutý? Ja tam mám napísané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 proti, zdržali sa, prijatí 20, e, to je prepačte návrh 3, za, proti, zdržali sa, prijatí teraz 28, teda ten návrh 4, pardon, za, proti, zdržali sa, prijatí 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz hlasujeme elektronicky e, o celom texte v podmienenom znení. Nech sa páči. Now closed. Konec hlasovania. Vraj je tu jeden poslanec CPP e príliš, e, príliš e, veľa. Vy hovoríte, že nikdy nie je veľa príliš poslancov EPP. 48 za, 1 proti. Návrh prijatý. Ďakujeme, pán Alvaro. Now, I thank you. Ďakujem. Ak zostávate v miestnosti, prosím, buďte potichu aby sme mohli čas dobehnúť. Ďakujeme pani Lebaj, že bola taká trpezlivá, pretože mám spoločnú rozprávu o dvoch dôležitých častiach e, balíčka pre obete alebo obeťach. Takže trvám na tom, prosím, buďte ticho. Hi. How are you? Good to see you.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 Takže ďakujem pani Lebaj, že ste taká trpezlivá, že ste pochopili situáciu. Takto väčšinou chodí u nás na výbore, že to nestíhame, potom sa naháňame. Takže máme tu spoločnú rozpravu o týchto dvoch častiach balíčka o obetiach. Tí, ktorí chcete sa vyjadriť, prosím, naozaj maximálne dve minúty, pretože Predtým v prvej časti sme to nemali časovo obmedzené a samozrejme vystúpenia boli príliš dlhé lebo ľudia boli nedisciplinovaní. Takže, pani Lebaj, prosím spoločne predstavte minimálne normy pre e, podporu práva obeti e, zločinu a potom bod 5 vzájomné uznávanie a ochrana Eh, ochranné opatrenia eh, v civilnom konaní. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Hovorili sme o právach podozrivých a teraz veľmi správne prechádzame na práva obetí. Samozrejme, tieto dva body sa navzájom doplňajú. Takže obete. Komisia navrhuje, navrhuje dva prvky toho istého balíčka. Jeden prvok minimálne normy e, v oblasti práv podpory a ochrany obeti trestných činov a druhý bod vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianských veciach, v tých trestných veciach, e, to, čo skoro vlastne prijaté. Ďakujeme za podporu parlamentu a toto je vlastne tá druhá časť, e, druhá strana mince, e, a to je to vzájomné uznávanie, uznávanie v občanských veciach. Pokiaľ ide o minimálne normy pre obete, aká je motivácia tohto návrhu? Obete chcú byť, e, chcú, aby sa k ním pristupovalo dôstojne a s rešpektom. To je zmysel tej legislatívy. a tá legislatíva ide ruka v ruke e, s e, školením v tom zmysle, že teda e, akým spôsobom sa má zaobchádzať s obeťami v jednotlivých členských štátoch. Čo sme spravili poprvé? Rozšili sme toho, definíciu vlastne obete, aby, sú tam, aby tam boli aj rodiny príslušníci. My si uvedomujeme, že keď trpí obeť, tak trpí aj celá rodina. Napríklad e, sa oni musia starať, e, pomáhať im v rámci toho celého súdneho procesu. Možno dokonca ich môže niekto zastrašovať. Takže chceme preto rozšíriť definíciu obete aj na rodinných príslušníkov, aby aj oni mali práva ako obete. V prípade e, rodín obetí, ktoré prežili. Je dôležité, aby mali prístup k podpore, aby boli e, primárnym spôsobom chránení. Pokiaľ ide o prístup k obetiam, je tu veľmi dôležitý prvok, to sú podporné organizácie, ktoré e, pomáhajú obetiam. V tejto oblasti situácia v jednotlivých členských štátoch je veľmi odlišná my odporúčame, aby e, organizácie pre podporu obeti existovali v každom členskom štáte a hlavne by sa e, mal takýto spôsob podpory rozvíjať. Keď ste obeťou trestného činu, e, tak častokrát, keď sa ich niečo teda pýtame, tak oni povedia, že, sú, že si nie sú celkom istí, aké majú práve, práva, čo môžu spraviť, čo nemôžu spraviť, a preto navrhujeme, aby boli poskytnuté informácie o týchto právach obetiam. Treba posilniť tie práva v súvislosti aj s právami teda obvinených osôb, teda dôležité je, aby tie informácie boli podané zrozumiteľným spôsobom, aby tomu byť rozumela, e, napríklad vrátanie e, prekladu a tlmočenia Takisto treba tie najviac zraniteľné obete e, mimoriadne e, chrániť. To sú napríklad e, osoby so zdravotným postihnutím. Takisto navrhujeme, aby v rámci trestného konania bola poskytnutá primeraná ochrana týmto obetiam. Čiže opäť sa vraciame k tomu, k tým najviac ohrozeným, zraniteľným osobám, teda to sú E, ľudia, to sú obete, ktoré, ktoré sú v rámci toho celého procesu ešte viac vystavené rôznym stresovým faktorom. E, hovoríme tu o osobných charakteristikách obete, e, vďaka ktorým teda je mimoriadne zraniteľná. Napríklad mám na mysli otázku rodu, etnicitu, sexuálnu orientáciu, prípadne vzťah s obvinenou osobou. obeď môže byť zraniteľná aj podľa trestného činu, ktorému bola daná osoba vystavená. Napríklad máme tu koncept e, domáceho, domáceho násilia spomenutý, máme tu spomenutý terorizmus, organizovaný zločin. To všetko sú prvky, ktoré chceme zohľadniť. A preto požadujeme aby členské štáty vyhodnotili mieru zraniteľnosti obetí. Zraniteľnosť, e, pokiaľ ide o zastrašovanie, opakované, opakovaná viktimizácia, čo sa môže stať napríklad v prípade domáceho násilia, sekundárna viktimizácia počas e, samotného trestného konania. Samozrejme, celé to si vyžaduje istý čas a v rámci toho času musí byť obeď chránená. A tu, o túto ochranu môžete prísť, keď sa presťahujete alebo idete do iného členského štátu. A práve preto tu navrhujeme ten ochranný príkaz, ktorý v rámci občianských e, vecí doplňa nariadenie o EPO vo veciach trestných. To dobre poznáte. Čiže toto približne je náš návrh. Smernica takisto zabezpečuje, že opatrenia v oblasti súkromia budú k dispozícii na základe rozhodnutia sudcu, aby sme zabezpečili, že prímena primeraná rovnováha je dosiahnutá medzi právami obetí a právami podozrivých osôb. Chceme zabezpečiť, že všetky práva jedné a druhé sa e, budú dodržiavať. Toľko teda v zásade náš návrh. Rada podám ďalšie informácie. Ďakujem pekne, pani Lebej, že ste to povedali veľmi rýchle a k veci. Teraz otváram diskusiu najskôr dvaja spravodajcovia, Dos Porentes, Jiménez Fesaril a potom zvyšok členov. Ale máte všetci eh, dve minúty, takže nech sa páči. Nech sa páči pani eh, spravodajkynia Jiménez Beseril. Ďakujem. Poprvé chcem povedať, že chcela by som vystupovať stručne, pretože tá diskusia predtým trvala veľmi dlho 76 miliónov obetí v Európe si e, vyžadujú e, pri tom, že e, až taká stručná by som asi nemala byť, takže predsa len to prečítam. Chcem sa poprvé poďakovať pani L. Baj za to, že začala rozprávať o dôstojnosti. To je veľmi dôležitý koncept. Znamená to, že pani nástupkynia komisie veľmi dobre pochopila, o čo tu ide. Dôstojnosť obetí. Takže chcem sa poďakovať komisii za za, tento, za túto veľmi dobrú smernicu, veľmi kvalitnú smernicu, kde sa uvádzajú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Veľmi ma teší, že táto smernica bola navrhnutá v danom zmení, pretože naozaj sme ju urgentne v Európe podpor, e, potrebovali. Je to nástroj, ktorý nielenže pomôže obetiam rôzneho druhu trestných činov, ale takisto jasne povie, že Európska únia je tu preto, aby pomohla svojim občanom. Bude to smernica, ktorá e, vylepší predstavu toho, aké možnosti ochrany občania majú. Smernica e, súvisí aj s návrhom pre e, Európsky ochranný príkaz a dokopy tieto dva dokumenty pre trestné veci a pre občianské veci posilňujú práva našich obetí. Komisia chce e, horizontálnym spôsobom k tejto téme pristupovať, aby mohla garantizovať alebo garantovať občanom nediskriminačný e, prístup a minimálnu mieru práv alebo úroveň práv e, našim občanom. Posilňuje sa vzájomná, vzájomné uznávanie v našich krajinách posilňuje sa práve tento, tento základný princíp nášho priestoru slobody a e, spravodlivosti. Sú tu definované rôzne kategórie obetí podľa toho, e, aký, a, aký trestný čin na nich bol e, spáchaný, alebo e, podľa toho, či majú nejaké špeciálne charakteristiky, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu týchto osôb. Konkrétne tu spomína ochrana osôb terorizmu, E, obsah e, obete pardon, terorizmu, obete obchodovania s ľuďmi, e, obete sexuálneho zneužívania, maloleté obete a tak ďalej. Potom je tu 5 úrovní ochrany. Spomína sa tu prístup k obeťam s rešpektom, spomína sa tu kompenzácia, očkodnenie, a ďalšie témy. Je to veľmi urgentná téma, pretože Európa v tejto oblasti má ešte veľa e, práce pred sebou. Nemáme jasnú predstavu o tom, ako v súčasnosti tá situácia vyzerá. Keď sa pozrieme napríklad na rodové násilie, tak úplne nám tu chýbajú štatistiky a je to veľký problém. Európa by mala mať viac štatistík, e, viac databáz, aby vedela, ako konať. Na záver chcem e, sa spýtať pár otázok komisie, pokiaľ ide obsah tejto smernice. Myslím, že zraniteľnosť je veľmi dôležitá otázka v tomto návrhu. Vy ste spomenuli e, obete sexuálneho násilia alebo e, obete obchodovania s ľuďmi, e, maloleté osoby, teda dievčatá. Hovoríte, že to sú tie zraniteľné obete. Myslíte si, že aj obete iných trestných činov alebo obete s inými charakteristikami, charakteristikami charakteristikami by tiež mohli byť e, zraniteľné. Prečo si myslíte, že sa e, iba vybrali niektoré kategórie obetí do tejto zraniteľnej kategórie? Oznámenie, ktoré bolo vydané spolu so smernicou prvý druh e, E, obetí, ktoré sú najviac e, zraniteľné, to sú obete terorizmu. Takisto aj v, e, v tej sprievodnej štúdii, o tom hovoríte v článku 18. Ale keď prišla samotná smernica, tak vidíme, že v článku 18 v súčasnosti sa nespomínajú obete terorizmu špecificky. Prečo? V rámcovom, rozhodnutí, ktoré sa týka trestných e, vecí roku 2001, tam sa jasne hovorí o e, koncepte obeti. Častokrát sa tu spomínajú aj tieto zraniteľné obete. Prečo táto smernica nedáva e, definíciu zraniteľnej obete? Je veľmi dôležité, aby vždy sme vychádzali z konkrétnych individuálnych potrieb každej obete. To poprvé každá osoba, každá obeď bude mať iné potreby podľa toho, aký trestný čin bol spáchaný. A po druhé, aj preto, že dnes v EU máme veľký, veľké finančné problémy a preto treba, aby každý členský štát identifikoval a dával vlastne zdroje tam, kde, sa najviac, kde sú najviac potrebné. Budeme mať nejaké e, problémy, ako boli aj v prípade ochranného príkazu, možno, že rada nebude celkom e, spokojná, respektíve to je moja ďalšia otázka na vás, alebo si myslíte, že v konečnom dôsledku e, otázka obetí v konečnom dôsledku e, bude aj z ekonomického hľadiska e, pozitívna. Na záver chcem povedať, že pre mňa je to dnes veľ, veľký deň, pretože keď som prišiel do parlamentu, som videla, že treba naozaj v tejto oblasti konať a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mňa ako spravodajkyni v tejto oblasti e, e, pomáhali. Ďakujem pekne, pani Romero. Gracias, presidente. Gracias, señor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lebaj, za vaše vysvetlenia, hoci som presvedčená, že naďalej budeme hovoriť o týchto dvoch e, smerniciach aj o nariadení, ktorý sa týka e, ochranného príkazu. E, v končnom dôsledku je to výbor Júri, ktorý o tejto téme rozhodne. Nariadenie má tú výhodu, že bude rýchlo aplikované v prípade tých krajín, kde môže byť vôbec aplikované. Pretože prvá otázka, ktorú sa chcem spýtať, je, či či máte hotovú nejakú mapu krajín, ktorých sa vôbec to nariadenie bude týkať. Predpokladám, že áno, pretože e, ide iba o občianské e, záležitosti, takže pokiaľ ide e, o, o iné prípady, tak tam už existuje vlastne smernica. Takže tá smernica, ktorá hovorí o trestných e, veciach tá chvíľku potrvá, kým sa bude aplikovať, pretože e, je potrebná transpozícia v jednotlivých členských štátoch. My vítame, že táto smernica e, bola, e, bola urychlená a že nebude treba čakať na diskusiu, pokiaľ ide o nariadenie, pretože to nám umožní, že členské štáty budú môcť inkorporovať a transponovať e, daný predpis do svojej legislatívy. Myslím preto, že pôjde o proces vyhodnocovania. Je logické teda, že to nariadenie privítame potom počas diskusie. Postupne už budeme vyľadiovať naše e, pozície k tejto téme. Ďakujem. Gracias, señora Romero. Ahora... Ďakujem pekne a teraz otvárame e, rozpravu v rámci e, členov, ale opakujem dve minúty na, osoby, na osobu. Naozaj treba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 najprv uvedomiť, musíme vedieť, o čo tu vlastne ide. Sedím tu vpredu, pani Lebár. Musíme teda vedieť, kedy dochádza k e, normalizácii, respektíve kedy začína platiť Európsky ochranný príkaz a prečo e, to prečo je ho potrebné preložiť. A potom um, sa tu uvádza benefit from the most a tak ďalej. A celý tento odsek, ktorý som e, citovala, nemali by sme tu e, preciznejšie, presnejšie formulovať. Situácia obete totiž môže byť veľmi rôzna z krajiny na krajinu. Ide to teraz o článok 16. Rada by som e, mala jednu pripomienku a tiež jednu otázku. Hovoríme tu o spravodlivosti pre obete. To je veľmi dôležité. Chcela by som, aby sme si však uvedomili, ako vyzerá samotné konanie. Tam sa e, dve veci zistujú. A síce poprvé, či vôbec došlo k zločinu, pretože napríklad vlámanie e, možno aj fingovať e, kvôli poistnému. A po druhé, kto je skutočne páchateľom a kto je obeťou. Pre páchateľa máme dva pojmy. Obžalovaný a možno páchateľ. A pre obeť tu máme vždy len jediný pojem. A to robí rozprávu komplikovanú komplikovanou. Pre obed je, myslím, dôležité, aby mala aktívnu rolu v trestnoprávnom procese, aby vedela, čo sa deje a aby obdržala informácie o stave konania, a o výsledkoch konania. To je veľmi dôležité preto, aby som mohla preskúmať sama, aké ďalšie kroky ako obeď musím podniknúť aj e, keď budeme mať túto smernicu, naďalej bude tam istá medzera. Taký trestnoprávny proces je pre obeď veľmi komplikovanou vecou a mnohé obete sa e, sťažujú na to, že následne, keď došlo k zisteniu páchateľa, e, že e, sú ponechané samotné, pokiaľ ide o následný občiansko teda konanie v rámci e, občianského poriadku a myslím si, že v tomto smere by sme mali niečo urobiť, pokiaľ ide o túto smernicu. Ďakujem. Rada by som sa pripojila k slovám kolegyne. Potrebovali sme hodinu a pol na našu predchádzajúcu tému a, a skutočne pri všetkej vážnosti tu ide tiež o ochranu, o dôveryhodnosť. Nemôžeme to len e, tak e, prejsť a musím vám povedať, nie je možné vždy robíme to isté, avšak rečnička je prerušená. Áno, môžeme vám vysvetliť aj prečo, pretože pani Lebael má následne e, stretnutie, termín, takže prosím, buďme slušní, ponechajme pani Lebael ešte trochu času. Áno, ale to je precedenčný prípad. Áno, nie, musíme hlasovať Poprosím vás, vieme predsa, aká dôležitá táto téma je. Tieto trestnoprávne aspekty sú mimoriadne dôležité a práva obetí sú rovnako dôležité. Pán predseda. Keby ste mi dovolili vyjadriť sa, ide mi o to, že kolegovia hovorili pred chvíľou dlhšie než 10 minút. Ja som chcela povedať pani Lebel nasledovné. Moja správa k organizovanej e, kriminalite, ktorá bola predložená pred dvomi e, týždňami, a teda v tejto správe sme e, konštatovali, že chceme mať v rámci E, trestnej spolupráce lepšie e, opatrenia. Potrebujeme e, tu aj ochranné opatrenia, napríklad taktiež pre korunných svetkov, pre obyčajných svetkov počas súdneho konania. Aj títo potrebujú ochranu a preto musíme sa pozrieť na to, či by sme ju nemohli rozšíriť aj na korunných svetkov. <coughs> Ďakujem, budem veľmi e, stručný pretože čas nám plinie. Poprvé, myslím si, že je to skutočne veľmi dôležitá otázka, pretože potrebujeme veľké a veľmi dobré normy, pokiaľ ide o ochranu svetkov. Spojené kráľovstvo má veľmi dobrú históriu, pokiaľ ide o, o túto problematiku, ale musíme urobiť podstatne viac. Áno, chceme, e, aby tu bola harmonizácia a chceme, aby bola lepšia ochrana obetí. Nemôžeme Nemôžeme tu narúšať systémy trestného právne v rámci členských krajín, kde sa domnievajú, že existuje ochrana, ale musíme aspoň byť schopní pozrieť sa pozorne ako výbor a skutočne ako parlament na tú situáciu. Pokiaľ ide o do akej miery sú tieto návrhy realizovateľné a zaplatiteľné, eh, musíme zabezpečiť, že sa to dá spraviť, lebo nechceme prísť o celú túto záležitosť len z dôvodu nákladov. A jedna posledná pripomienka, táto táto smernica, pán predseda, bude pokrývať občana EÚ len v rámci členského štátu EÚ, alebo bude ten rozsah pôsobnosti širší, povedzme Brit v Spojených štátoch, alebo opačne Američan v Európe bude predmetom ochrany? E, chcel by som to objasniť. E, myslím si ale teda, že musíme v tom pokročiť a podporujem to. Ďakujem. Ďakujem. Pán Angelili, pani Angelili. Ďakujem, pán predseda, stručne. Nemám veľa času na to, aby sme sa zaoberali do podrobná takouto dôležitou témou. Chcela by som sa venovať jednej špecifickej záležitosti, ktorá aj podľa pani Redingovej je dôležitá A tým je prikladanie dôležitosti, špecifickej dôležitosti deťom, neplnoletým. Počas e, teda právnych konaní, procesov ide o ochranu osobných údajov, ide o spôsob, akým je realizované vypočúvanie a takisto sa to týka dĺžky trvania súdnych konaní. Samozrejme, deti patria k tým najzraniteľnejším obetiam kriminality a sú vystavené dvojakému riziku. Na jednej strane e, je to riziko, že budú obete samotného trestného činu, ale môžu byť aj obeťami právneho systému, ktorý môže negatívne ovplyvniť tieto deti. Pán Kočeta, dve minúty. Pán Kočeta, pardon. A ja sa pokúsim stručne. Možno by som bol rád, keby toho času som mal viac, ale čo sa dá robiť? E, povedal by som to isté, čo pani Alfano, pokiaľ ide o všeobecné veci, pokiaľ ide o spravodlivosť, organizovaný zločin a terorizmus. Ale mám dve pripomienky, ktoré podľa mňa sú dôležité. E, niekedy príde k umrčiu obetí vlastne hovoríme o tých situáciách, ako by sa vždy nachádzala obeď na súde, ako keby sa zúčastňovala toho prípadu, ale často sú to rodiny alebo ženy, deti. Keď si vezmeme prípady všetkých sudcov alebo advokátov, ktorí boli zabití, alebo členovia policajných zložiek, a dokonca aj politikov, ktorí boli zabití v rámci takejto morálnej obrody alebo morálneho boja. Ak začíname s tou premisou obete na jednej strane a na druhej strane na tom protipole má byť páchateľ, myslím si, že to je nedostatočné, takýto konštrukt. Ak chceme nájsť správny model, tak nemôžeme sa sústrediť čisto len na oblasť terorizmu alebo vonkajších hrozieb, Často spôsob, akým je nastavená európska legislatíva, a teda tie zmeny, ktoré sa dejú na európskej úrovni, hlavne pokiaľ ide o organizovaný zločin, to všetko spôsobuje závažné obavy aj teraz z pohľadu nastavenia legislatívy. E, v tom meste, z ktorého pochádzam, prišlo o život 300 ľudí v období medzi 1986 a 1990. Samozrejme, situácia v iných krajinách určite je odlišná. Ale aj inde ľudia umierajú. Napríklad je tu príbeh ženy, ktorá sa vybrala nakúpiť ovocie a stala sa účastníčkou nechcene atentátu na osobu alebo na vraždu na osobu, ktorá bola členom mafie. V niektorej krajine sa dejú veľmi významné trestné činy, ktoré nie sú nejak nepochopiteľné a ktoré treba riešiť. Organizovaný zločin, všetko, čo sa týka právnej ochrany a právnej nápravy a takisto je tu potreba podpory obetí. Kto zabezpečí deti alebo rodiny príslušníci obetí? budú mať právo na slobodu pohybu po všetkých 27 členských krajinách. Čo spravíme s takýmito ľuďmi? Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že veľa vecí, veľa správnych vecí zaznelo. Nechcem opakovať výtočne nič z toho, nakoľko nahrádzam len e, našu tieňovú spravodajkyňu Argentíny. Dve otázky z mojej strany najskôr, pokiaľ ide o definíciu obete, kde už je širší prístup, vrátane rodinných príslušníkov. Otázka je, či by bolo možné, alebo či by dávalo zmysel zabezpečiť právne zastúpenie teda, či by zastupcovia právni týchto obetí mali možnosť e, byť súčasťou tejto definície, či sa nejakým spôsobom uvažuje nad subjektami, ktoré majú konať e, v rámci nejakého procesu náprav alebo stiažnosti v rámci justičného procesu. To je prvá vec, ktorú chceme riešiť a druhá vec sa týka právneho štatútu obeti. My ako zelenia, teda ja sa domnievam, že právny štatút, právne postavenie by nemalo zohrávať úlohu, pokiaľ ide o záujmy obeti. A preto by možno dávalo zmysel aspoň minimalizovať podmienky, za ktorých by mohli ľudia mať výhody z týchto balíčkov. Povolenia na pobyt, ktoré sú v dĺžke asi roku aj, to by, aj toto formou by sme mohli ísť. Do aký miery uvažujete nad takýmto smerom? A nakoniec, hlavne pokiaľ ide o diskrimináciu, pokiaľ ide o násilie, prameniace z diskriminačných alebo rasistických, rasistických pohnutok, tak by malo byť možné, aby subjekty alebo právne zástupcovia zastupovali teda tú osobu. Ďakujem pekne, pán ähm, zunächst... Ďakujem pekne. A ja by som rád privítal tento návrh. Je to jednotný prístup pre celú Európu a dáva e, hlas podpory obetiam. Už ste spomínali Združenia obetí a pochválne slova na ich adresu. E, mám celkovo 6 bodov, ktoré chcem spomínať, ale v úvodnom ustanovení 26 by sme mali e, aj dobrovoľnú pomoc zakomponovať, nielen profesionálnu. Bod 2 otázka, ktorú už spomínala aj pani Zipla, aj pán Timothy, kde najlepšie usídliť ochranu obeti, ide tu o posilnenie práv obetí trestných činov a trestné konanie by nemuselo byť tým najsprávnejším miestom, možno viac v občianskoprávnej oblasti alebo sociálnej by sme to mohli usídliť, pretože sa e, tým rovnováha medzi obžalobou a obhajobou naruší, posilnia sa síce práva osoby, ale možno e, práva e, proťažku nie a možno to nebude slúžiť nájdeniu pravdy a pojem obeď by aj v tom to, tejto trestnoprávnej súvislosti eh, mohol eh, byť spájaný s akýmsi, eh, um, s akýmsi už vopred odsudením. Takže by sme radi kriticky si tento spomínaný článok pozreli a posúdili. Tretí bod, už sa tu hovorilo o, o právnej pomoci. V článku 12 by sme chceli navrhnúť e, pomoc, e, teda e, zmenu, pokiaľ ide o znašanie súdnych nákladov. Potom odkázanosť na ochranu obete, aj to by bolo treba posúdiť, ale taký posúdok opäť znamená, že musí táto osoba, táto obeť prežiť to, čo sa stalo znovu. Čiže tu by sme to mali trochu predefinovať, zmeniť znenie, kde by sa posudzoval ten, ktorý prípad kompetentným e, pracoviskom a potom e, pojem tlač by mala byť nahradená médiami Ďakujem, pani Griesbeck. Merci beaucoup, merci Madame Lebail de sa Ďakujem pekne, pani eh, Lebail, za vašu prezentáciu a vysvetlenia. Už tohoto bolo povedané veľa, takže môžem byť stručná. Ako mnohí kolegovia, ja si myslím, že je to veľmi dôležitý text, mm, výklad tu zohľadňuje definíciu pojmu obeď, ale možno by sme mali ešte upresniť. Každopádne celkovo vzaté súhlasíme pokiaľ ide o priority eh, v rámci štokolského programu na ochranu obetí. To je dôležité, ale myslím si, že sa nám zatiaľ nepodarilo dohodnúť sa eh, v niektorých bodoch, najmä z titulu dlhotrvajúcej diskusie k európskemu ochrannému príkazu, najmä pokiaľ ide o rozdiely medzi eh, trestno-občianskoprávnymi konaniami. To je dosť chulostivá otázka v jednotlivých členských členských štátoch. V úvode sami upozorňujete, sama upozorňujete na to, že tento ochranný príkaz je veľmi dôležitý mm, na ochranu obyvateľov len veľmi stručne dve pripomienky, pretože musíme e, byť struční. Stabilita právneho systému a právna bezpečnosť, transparentnosť práva, jednoduchý prístup. Ide tu o to, ako existujúce nástroje možno prepojiť eh, s eh, eh, novými týmito textami navrhujúcimi ochranu obetí. Má to byť horizontálna smernica, pokiaľ ide teda teraz o ochranu obetia. Ja by som e, súhlasila skôr s tými kolegami, ktoré, ktorí spomínali, že text musí e, byť presnejší, zrozumiteľnejší, tie práva e, musia byť prístupnejšie. Obete organizovaného zločinu by sme mali napríklad zahrnúť do nášho návrhu a aj obete terorizmu. To je veľmi dôležité. <clears throat> Ďakujem pekne. Pripomenula nám aj spravodajkynia, že minulý týždeň sme hlasovali teda aj na úrovni výboru pre ženské záležitosti a sme teda odhlasovali Európsky ochranný príkaz a to sa týkalo tých, ktorí boli súčasťou konaní. Hovorilo sa o tom, že budú používať ochranu e, v iných krajinách, ako je ich, ako teda krajina, kde došlo k vydaniu ochranného príkazu. Myslím si, že to nám pripomína, ako podstatná je ochrana obetí pre tento výbor a chcel by som privítať návrh komisie, pretože si volí e, široký prístup, e, pokiaľ ide o otázku ochrany obetí a ich práv Som rád, že sa zaoberáme jednotlivcami dotknutými, ich rodinami, ich s prievodom. A myslím si, že toto je správny spôsob, ako to spraviť, ako rozhodiť tie siete ďalej, aby sme mohli naozaj plne profitovať z tejto smernice a z jej dôležitosti. Takisto tu musíme zapracovať ustanovenia, ktoré zabezpečia poskytovanie podporných služieb napríklad hostely alebo iné zariadenia. Pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vystúpim po maďarsky. Ochrana obetí je spojená v tomto kontexte e, s istými povinnosťami a členských štátov. Štát má povinnosť zabrániť trestnému činu, kriminalite a občania majú legitimné, legitimné právo profitovať e, z aktívnych preventívnych akcií štátu, ktoré sú organizované efektívnym spôsobom, zabránilo výskytu kriminality primárne. Po druhé, štát, respektíve členské štáty majú povinnosť konať aktívne, proaktívne pri vysledovaní, vystopovaní situácií, kedy e, sa občan dostáva do pozície, kde sa stáva obeťou. Musia teda byť schopné pomôcť nájsť e, páchateľa, zatknúť ho a podrobiť ho patričnému právnemu procesu. Občania musia mať aj nárok na odškodnenie, aj v situáciách, kedy, štát, kedy chyba bola na strane štátu. Ak štát e, musí napraviť situáciu a musí odškodniť jednotlivca za chybu, ktorá bola spáchaná, aj napriek tomu, že by to museli teda naozaj si priznať vinu. Napríklad socialistický režim Maďarsku spáchali isté prečiny a mala by prebehnúť, malo by prebehnúť odškodnenie v teda situáciách, kedy štát spáchal nejaké prečiny a kedy sa mu nepodarilo viesť vyšetrovanie a objasniť takéto zločiny. A myslím si, že Maďarsko je naozaj veľmi dobrým príkladom, živým príkladom, kde sa takéto javy objavujú denné záležitosti. Sophie Intveld. Áno, pán predseda, veľmi stručne. V princípe som veľmi pozitívne naklonená tomuto návrhu. V Holandsku pred niekoľkými rokmi moja strana e, predstavila veľmi podobný zákon, ale jedna pripomienka viacej filozofického charakteru, pričom nadviažem na to, čo povedal pani Sipel. Nakoniec, v konečnom dôsledku, najlepší spôsob, ako pomôcť e, obetiam, je mať systém justičný, ktorý funguje správne. Mali by sme byť troška opatrní, aby sme sa nesnažili nejakým spôsobom kompenzovať za nesprávne fungujúce justičné systémy v rámci našich členských štátov tým, že budeme teda dávať práva obetiam, musia byť chránení justičným systémom a je nevyhnutné, aby sa dočkali spravodlivosti, e, teda obete. To je naša primárna povinnosť a potom budeme sa baviť o iných formách kompenzácie. Ďakujem pani Infelden. A teraz späť e, pani Lebaj. Ďakujeme jej, že nás ušetrila že netiahla diskusiu zbytočne ďalej, že teda Ale keby aj polské predsedníctvo chcelo vystúpiť v krátkosti, no ďakujeme už vopred, keď sa pokúsite obmedziť ten čas vyhradený. Aj e, väčšina poslancov sa o to snažila. Uh, Mr. Chairman, uh, honorable members. Pán predseda, ctené poslankyne poslanci, uh, ďakujem za tie dve minúty aj napriek tomu, že váš program je nabitý. Ochrana obetí je prioritou polského predsedníctva. V súlade s dohodou, ktorú sme uzavreli počas eh, neformálneho stretnutia ministrov spravodlivosti, práca rady sa doposiaľ sústredila na návrh smernice o Európskom ochrannom príkaze v trestných veciach. Vďaka eh, spoločným spoločnému úsiliu Rady Európskeho parlamentu a komisie sa nám podarilo dospieť k politickej dohode, politickému kompromisu v tejto dôležitej agende. Podpora zo strany Európskeho parlamentu a vynikajúca spolupráca počas trialógu boli podstatné pre polské predsedníctvo z pohľadu dosiahnutia tejto veľmi náročnej úlohy v súvislosti s návrhom smernice, ktorá, ktorou sa stanovujú minimálne štandardy, pokiaľ ide o práva, podporu a ochranu obetí trestnej činnosti, chcela by som vás informovať, že prípravné orgány rady skompletizovali e, predbežné skúmanie alebo predbežnú analýzu návrhu, v dôsledku čoho predsedníctvo v tejto chvíli, čo, čo skoro, bude predkladať revidovaný návrh tohto návrhu na účely ďalšieho, ďalších rozhovorov, ďalších diskusí na úrovni rady. Takisto dúfame, že budeme diskutovať o niektorých kľúčových záležitostiach počas stretnutia Rady ministrov pre spravodlivosť a vnútro v oktobri. A dúfame, že táto diskusia nastaví nejaké usmernenia a že zoštília, teda zlepší e, prácu rady, pričom zohľadní možné výdobytky všeobecného prístupu. Takže ďakujem pekne a sme otvorení spolupráci a dúfame, že budeme pokračovať e, v tej plodnej spolupráci s parlamentom v tomto balíčku. Ďakujem. No, no, teda Pán poslanec e, Borsellino, Chcete sa ešte vyjadriť? Áno. Áno, súhlasím s tým, čo povedali už predrečníci. Jedna pripomienka predsa len je to je potrebnejšie sústrediť e, sa viac na definíciu e, obete. Často e, sa na obete úplne zabúda. Možno by nebolo zlé, keby eh, sme eh, sa tomu venovali. Svetkovia eh, sú často obeťami svojej odvahy a E, sú aj ohrození e, páchateľmi a nikdy na nich nemyslíme. Takže mali by sme sa zamyslieť a hovoriť viac o, o postavení obete. Ďakujem. Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky. Rozpráva bola živá. Ďakujem za vašu podporu. Všetci sa zhodneme, že to je dôležitý návrh treba pamätať na obete, aspoň tak ako na podozrivé osoby. Dúfam, že budeme mať aj príležitosť eh, detálnejšie o tom návrhu hovoriť. Základom všetkého je dobre fungujúci justičný systém, na tom sa všetci zhodneme, ale Aj v tom prípade treba e, špeciálne sledovať a venovať sa práve právam obeti. Sú tu viaceré otázky. Kto to zaplatí a koľko to stojí? Poprvé chcem vám dať čísla k tomu, aké môžu byť aj výhody prínosy správneho prístupu k obetiam. Pozrieme sa aj na obete domáceho násilia. Bohužiaľ sú to veľmi časté banálne prípady. Stojí na 110 až 20 miliard eur ročne náklady súvisiace s domácim násilím. Štúdia vyratala, že e, ak bude poskytnutá pomoc obetiam, tak e, dá spoločnosti okolo 100 miliónov eur e, úspor z celkových nákladov. Nie je to veľa v porovnaní s tými nákladmi, ale je to istý príspevok k zníženiu celkových nákladov. nákladov toho, čo násilie pre členské štáty spôsobuje. Samozrejme, bude to niečo stať, e, takto sa špeciálne obetiam venovať, ale pokiaľ e, k ním pristupujete správne, tak celkové náklady do budúcna s tým súvisiace sa znížia. Boli tu viaceré otázky k organizovanému zločinu keď sme pripravovali tieto návrhy, k obeťam sme e, pristupovali horizontálne, myslíme na všetky obete a obete organizovaného zločinu takisto sú tam zahrnuté. Aj na nich myslíme. Ale ak máte pocit, že to nie je tam jasne e, vyjadrené, tak asi v tomto prípade by sme sa mali pozrieť aj na oznámenie, aj na právny text ak to nie je jasne vyjadrené. V tom prípade sa na to určite môžeme ešte pozrieť. Potom tu bola otázka o ochrane detí. Ak sa pozrite na článok 18, je tam identifikácia detí ako súčasť zraniteľných osôb a samozrejme, alebo zraniteľných obetí a samozrejme veľmi si želáme, aby sa k ním e, pristupovalo primerane s primeranou starostlivosťou. Zaznela tu otázka a idem v rámci tých otázok chronologicky k tomu, či aj americké občania budú chránení rovnako ako európsky občania. Je to smernica, alebo je to určené európskym občanom, určená. Takže ide teda o obete, teda mm, trestných činov, ktoré sa prednávajú v Európe. Potom tu bola otázka o rodinách. Ako som už povedala, rozširujeme koncept obeti, lebo si myslíme, že aj rodiny sú obeťami toho, čo sa stalo. Jan Albrecht sa pýtal, či obete môžu byť zastupované organizáciou. To nie je súčasť návrhu. Nie je to súčasť návrhu, to jasne hovorím a otvorene. Ďalej, pani Grisbeck. Odpoviem po francúzsky. Pani Rizbek, e, chcela by som najprv povedať, že pokiaľ ide o EPO, o ten ochranný e, príkaz, tak sme sa konečne dopracovali k dohode. Chvíľku to trvalo, ale konečne máme politickú dohodu, ako predsedníctvo povedalo, pokiaľ ide o tú, ten trestný ochranný príkaz. A dúfam, celá komisia dúfa, že veci budú napredovať aj v oblasti civilnej, občianskej pretože navzájom to súvisí. Myslím teda, že je to dôležitá otázka a vaša otázka sa potom týkala, ak sa nemýlim, v skutočnosti, že e, tá smernica je horizontálneho charakteru a teda akým spôsobom to bude transponované v jednotlivých členských štátov. Myslím, že to súvisí aj s otázkou, ktorá e, zaznela aj od pána Kirkopa, teda istá náhrada e, vlastne národného práva. On e, hovoril, že e, národné právo by sa nemalo takýmto spôsobom nahradzať a treba zdôrazniť, že to, čo tu navrhujeme my, sú minimálne normy, minimálne štandardy. Samozrejme je tam istá miera interpretácia, tá je aj žiadúca. Tu nechávame na členských štátoch, teda ochrana obetí sa sa mení, je veľmi odlišná v jednotlivých členských štátoch, nie, nie je rovnaká, ale našim cieľom je dosiahnutie istých minimálnych štandardov. A keď sú niektoré štáty ďalej, tak samozrejme môžu. Či už sa to e, týka možno prípravných procesov, či už sa to týka e, aj možno hm, nejakých, nejakých psychologických otázok súvisiacich s tým, ako sa postupuje v jednotlivých štátoch. My iba vytvárame isté minimálne e, štandardy a tie sa potom budú interpretovať, aby to bolo jasné. Potom tu bola otázka štatútu e, obete, pani Borsovina to spomínala aj ďalší, a to je vec, ktorú chceme preštudovať ešte bližšie, detálnejšie. Myslím, že tým som e, vlastne zodpovedal na všetky otázky, dúfam, že som na nikoho nezabudla a samozrejme platí naďalej, že sme pripravení e, pokračovať v tejto diskusii keď budeme mať trochu viac času a keď budeme môcť ísť viac do detajlov. V poriadku, ďakujem pekne pani eh, Lebaj, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Rozumiem tomu tak, že na teraz by to bolo všetko. Samozrejme, téma je veľmi dôležitá. Ďakujeme za vašu snahu. Nielen nielen teda, že ste sa obmedzili na E, tie základné veci, ale že ste špecificky zodpovedali na každú jednu otázku jednotlivých poslancov. Ďakujem za, za e, porozumenie e, tých časových otázok, že sme to museli takto rýchlejšie postihať. Viem, že spravodajcovia ešte nechcú to nejako uzavrieť. Dúfam, že sú spokojní s tými odpovediami, ktoré tu pani Lebail predložila. Ďakujeme veľmi pekne. Na teraz a my môžeme prejsť ďalej. Spoločná diskusia. Spoločná diskusia sa týka troch bodov. 7, 8 a 9. Vítame tu e, pani Knucenovú z Európskej komisie. Ešte chcete, chcete vystúpiť stade, alebo chcete sem prísť?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 You see that we've been trying to catch up. Snažíme sa zmazať tú časovú stratu. Ako vždy máme na programe veľa bodov a všetky tie jednotlivé body sa týkajú dôležitých tém procedurálnych alebo procesných práv. E, máme tu zelenú knihu, E, školenie, justičné školenia, vzdelávanie, to všetko sú dôležité témy, takže dopredu ďakujeme, že chápete, že tu máme isté časové obmedzenia a chceme celý program stihnúť. Teraz teda spoločná diskusia s komisiou. Najprv bod 7, potom 8 e, a 9, začneme s bodom 7, zelená kniha. oblasť pozbavenia osobnej slobody. Potom e, bod 8, zaistenie účinného vykonávania politík EÚ prostredníctvom trestného práva. A bod 9, budovanie dôvery v spravodlivosť celej EÚ, nový rozmer európskej odbornej justičnej prípravy. Nech sa páči pani Knudsen z generálneho rejiteľstva pre e, trestnú spravodlivosť Času je málo a pamätajte na to, prosím. Nerozprávajte moc dlhavo. Nech sa páči, pani Knúcen. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Dúfam, že podobne ako moja šéfka Lebaj budem taká stručná a vystižná, ale okrem toho sme sa aj e, dohodli, že tie tri body dáme spolu a to možno bude celkom dobrý nápad, pretože všetky tri oznámenia sú nelegislatívneho charakteru, na rozdiel od toho, čo pani Lebaj tu e, teraz spomínala. Toto sú iba oznámenia, nelegislatívne a sú prepojené spoločnou témou, a to síce vzájomná dôvera. Prvý bod, ten sa aj nakoniec volá na posilnenie vzájomnej dôvery v európskom justičnom priestore, pokiaľ ide o e, pozbavenie osobnej slobody. Je to zelená kniha, ktorá má spustiť e, širokú verejnú konzultáciu, pokiaľ ide o e, vysvetlenie, bližšie vysvetlenie otázok súvisiacich s vzájomným, vzájomnou dôverou a pozbavením osobnej slobody. Čiže e, hovoríme tu o vzájomnom uznávaní, o nástrojoch vzájomného uznávania, o pozbavení osobnej slobody a o e, zadržaní pred e, e samotným súdom. Momentálne tam žiadne závery nie sú, žiadne konkrétne návrhy aktivít. To by bolo veľmi predčasné, pretože naozaj ide o konzultáciu. My chceme tu e, povedať, do akej miery e, táto otázka môže mať vplyv na vzájomnú dôveru v oblasti justície tu v EÚ. Čiže ide nám o posilnenie vzájomnej dôvery medzi justičnými orgánmi a ide nám o to, aby princíp vzájomného uznávania bol efektívnejší vždy, keď má istý dopad na pozbavenie osobnej slobody. E, obdobia alebo dĺžky, e, dĺžka trvania, zadržania, detencie v jednotlivých členských štátoch je veľmi e, odlišná, ale sudcovia by chceli mať pocit nakoniec aj občania, že e, miera ochrany je porovnateľná bez ohľadu na konkrétnu krajinu. A sme presvedčení, že e, situácia funguje vtedy, keď sa naše nástroje vzájomného uznávania aj naozaj uplatňujú. Takže otázka pozbavenia osobnej slobody, či už je to v tej fáze pred samotným súdnym konaním, alebo sa to týka už e, osôb odsúdených, teda vo výkone trestu, tie sa e, týkajú zodpovednosti a kompetencií členských štátov samotných, ale e, napriek princípu subsidiarity aj EÚ má tú istú úlohu. Tieto otázky pozbavenia osobnej slobody sú e, súčasťou aspektov práv, ktoré treba ochraňovať, aby naše nástroje dobre fungovali, aby bola vzájomná dôvera a po druhé, máme tu chartu základných práv EÚ, ktorá vytvára istú, istý štandard, ktorý musia jednotlivé členské štáty splniť a splňať. Ako viete, v cestovnej mape o procedurálnych právach rada detálne hovorila o témach pozbavenia osobnej slobody a rada požiadala komisiu, aby pripravila zelenú knihu o zadržaní alebo pozbavení osobnej slobody pred súdnym konaním. A zelená kniha je súčasťou odpovede na túto žiadosť rady. Pani Lebaj hovorila o prístupe e, k právnikom a to je nakoniec tiež súčasť tej cestovnej mapy pre procedurálne práva. Takisto treba spomenúť, aspoň stručne, že štokholmský program obsahuje odkazy, alebo obsahoval odkazy na vzájomné, vzájomnú dôveru, a na pozbavenie osobnej slobody. Aj tam komisia mala vlastne niečo preštudovať. A aj e, parlament nakoniec niekoľko rokov žiada komisiu, aby konala, aby prehodnotila a zvážila jednotlivé otázky pozbavenia osobnej slobody. Napríklad v uzneseniu, v uznesení k štokholmskému programu boli tam odkazy na priestor spravodlivosti v EU, e, potreba e, minimálnych noriev v oblasti pozbavenia osobnej slobody a tak ďalej naše nástroje vzájomného uznávania nebudú dobre fungovať práve bez spolupráci bez spolupráca v tejto oblasti, pretože členské štáty nebudú ochotné vykonávať e, e rozsudky z iných členských štátov. Takže treba by členské štáty spolupracovali blízko a úzko. Treba e, e, vylepšovať e, podmienky pozbavenia osobnej slobody a treba povedať, že máme e, štyri nástroje vzájomné uznávanie, uznávania, ktoré sa môžu týkať tejto otázky. Poprvé, európsky zatýkač medzi členskými štátmi, to sa týka aj situácií pred samotným súdnym konaním aj po. Po druhé, rámcové rozhodnutie o transfere e, väzňov. To je dobrý príklad problémov, ktoré môžu e, pri vzájomnom uznávaní vyvstať v súvislosti s pozbavením osobnej slobody. Zatiaľ e, to nie je v platnosti, týka sa to situácie po súdnom konaní. A potom sú tu ďalšie dva nástroje vzájomného uznávania, ktoré sa týkajú pozbavenia osobnej slobody. Poprvé, rozhodnutie o probačných alternatívnych opatreniach a potom e, európsky dohľadový príkaz alebo príkaz na dohľad. E, tie vstúpia do platnosti asi o rok, obidve. A kým tieto rozhodnutia musia byť implementované zo strany členských štátov, budeme sa veľmi snažiť diskutovať s členskými štátmi o problémoch a, mm, a prekážkach v oblasti pozbavenia osobnej slobody a v oblasti efektívnej transpozície týchto rozhodnutí. Potom je tu zadržanie pred súdnym konaním. Celená kniha po tej e, cestovnej mape hovorí, že čas e, alebo doba, ktorú osoba strávi e, v zadržaní pred súdnym konaním sa veľmi e, líši podľa štátov, pričom malo by zo výnimočné opatrenie v systéme členských štátov a malo by sa aplikovať iba vtedy, keď je iné opatrenie, ako napríklad opatrenia kustodiálnej supervízie sú nedostatočné. V zelenej knihe chceme sa venovať dvom témam. Poprvé dĺžka takéhoto zadrženia pred súdnym konaním. V niektorých krajinách nemáme nejaké maximálne časové limity a v iných prípadoch máme príklady, kedy to ide až do výšky 4 rokov. A potom druhá téma, minimálne štandardy, minimálne normy. Pokiaľ ide o revíziu, prehodnotenie dôvodov pre takéto zadržanie pred súdnym konaním. A plus sú tu ešte štatutárne časové obmedzenia, pokiaľ ide o takéto e, zadržanie pred e, súdnym konaním a teda dôsledky v jednotlivých členských štátoch. Takže v Zelenej knihe máme rôzne e, témy, rozmanité témy, je tam konzultácia k týmto otázkam aj k niektorým ďalším, napríklad alternatívy k zadržaniu e, v prípade detí, dobré detenčné podmienky, takisto v súvislosti s rehabilitáciou, takže otázka, akým spôsobom sme mohli skoordinovať prácu pokiaľ ide o monitoring detenčných eh, podmienok v členských štátoch, eh, možno istý networking medzi existujúcimi orgánmi, eh, ktoré sa kontrole týchto podmienok venujú, teda synergetické efekty, zamedzenie duplikácie, osvedčené postupy a tak ďalej. potom je tu otázka toho, ako môžeme podporovať prácu Rady Európy, pokiaľ ide o nezáväzné usmernenia pre väznice v jednotlivých členských štátoch. Takže je to otázka e, porozumenia jednotlivým právnym systémom. Konzultácia je otvorená do 30. novembra a dúfame, že dostaneme veľa odpovedí, ktoré budeme analýzovať a ktorým e, predložíme konsolidovanú odpoveď a zvážime možné budúce aktivity v tejto oblasti. Uh, uh, Druhá vec sa týka nášho nového oznámenia o trestnom práve pod názvom Smerom k novej politike EÚ v oblasti trestnej zabezpečenie efektívnej implementácie politik EÚ prostredníctvom trestného práva. Je to poprvé, čo sa snažíme stanoviť také vodiace princípy, pokiaľ ide o legislatívu v oblasti trestného práva v rámci Lisabonskej zmluvy. Zámerom je vytvoriť takýto rámec pre tvorbu politik EÚ na úrovni trestného práva, pričom sa budeme opierať o ustanovenia Lisabonu a na základe potreby zabezpečiť efektívnu implementáciu politík pri rešpektovaní dobrého, vhodného prístupu k základným právam. Aj oblasť trestného práva je oblasťou, kde tento výbor má prebiehajúce iniciatívy, to naozaj vítame. Trestné právo je veľmi citlivou oblasťou, kde je eh, veľké množstvo rozdielov medzi členskými štátmi a systémom nadnárodným. Preto je nevyhnutné mať jasné a transparentné pravidlá, pokiaľ ide o používanie trestného práva. Čiže toto je istým spôsobom test, ktorý stanovuje kritéria, kedy používať trestné sadzby alebo sankcie na úrovni EÚ, tak aby sme dokázali zvýšiť právnu istotu a aby sme dokázali poskytnúť všeobecnú sadu usmernení. Robíme to prvýkrát a cieľom je poskytnúť aj väčšiu súdržnosť, koherentnosť a súlad na úrovni EÚ na rozdiel od e, prípadov rozdrobenia fragmentácie, ktorého svetkami sme boli pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Takže je to prvý krok, ale pomôže to, ako sme už povedali, vytvoriť prostredie dôvery a takisto lepšie pochopiť fungovanie justičných orgánov v členských štátoch. Právny rámec, pokiaľ ide o európsku legislatívu v oblasti trestnej, sa zmenil po prijatí zmluvy a na základe zásahov aj súdneho dvora. Toto boli tie stimuly, ktoré nás nutili nejakým spôsobom sa pozrieť komplexnejšie k tomu, ako riešiť e, trestné sankcie alebo sanzby. ale princíp zostal nezmenený, princíp subsidiarity základných práv, tak ako sú zakotvené v charte a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv. Zatiaľ, čo celkovým cieľom je pozerať sa na vývoj e, tejto politiky, tak e, právom, právom sa naše oznámenie zamerá na článok 83.2. To znamená efektívna implementácia politik EÚ. Naša otázka znie, kedy je trestný, trestné právo nevyhnutné z pohľadu zabezpečenia efektívneho presadzovania politik EÚ. Kedy dochádza k deficitu presadzovania alebo vymáhania do takej miery, že je oprávnené použiť trestné sankcie. Toto je novinka, nový prístup, pretože nikdy sme sa nesnažili dohromady tie jednotlivé vetvy, časti a zosúľadiť ich a vysvetliť systematicky. V rámci oznámenia sa hovorí o metodike, ktorá je dvojkroková. Prvým krokom je rozhodnúť sa, či potrebujeme trestné sadzby alebo sankcie a aby sme dokázali spraviť takéto rozhodnutie, je nevyhnutné zaoberť sa tým, či opatrenie je podstatné, či dosiahne požadovaný cieľ či sú prítomné nevyhnutnosť, keď ale dospete k tomu, že netreba uplatňovať sankcie v rámci toho prvého kroku, tak potom prechádzame k druhej časti našej metódy a tým je rozhodnúť, aký typ trestného opatrenia by mohol byť prijatý. Samozrejme, zmluva e, nám zväzuje ruky, pokiaľ ide o definíciu trestných činov a sadzieb alebo sankcií a podmienky nevyhnutnosti a proporcionality sa uplatňujú aj, keď rozhodujeme o type sankcií alebo sadzieb, ktoré budeme potrebovať. A, a našim cieľom je naozaj napasovať e, tie sankcie na typ, e, pre špecifické oblasti trestných, trestných činov alebo kriminality. Je mi nutné presadzovať tieto veci v niektorých oblastiach a treba ísť prípad od prípadu pričom často treba zohľadňovať aj to, či nedošlo už k predchádzajúcej harmonizácie politik na úrovni EÚ aby sme si ale vzali príklad, ktorý pochádza ešte z čias pred Lisabonskou zmluvou, mali sme prípady, ktoré rozhodovala aj parlament s nami, pokiaľ išlo environmentálnu kriminalitu a znečistenie morské. To boli prvé prípady, kedy došlo k uvaleniu takýchto sankcií trestnoprávnych a tieto smernice sa dostávajú do fázy, kedy je treba ich implementovať a veľmi pozorne sledujeme aj dianie na úrovni členských štátov. To boli prvé nástroje, ktoré boli schválené v rámci spolurozhodovania, pokiaľ ide o oblasť trestného práva. A myslím si, že spolupráca, ktorú sme mali s parlamentom v tom čase, že tá bude dobrým príkladom spolupráca aj do budúcnosti, keď budeme konfrontovaní novými prípadmi. Trestné právo by sa malo sústrediť na oblasti, kde už existuje spoločný prístup. Šťastie aj preto, že systém sankcií nemusí byť efektívny, účinný na úrovni členských štátov, takže musíme zabezpečiť na úrovni EÚ účinné rešpektovanie pravidiel, ktoré rozhodla EÚ. Všade tam, kde dochádza k deficitu e, presadzovania alebo vymáhania, tak môžeme konať. V súčasnosti v našom oznámení sme pomenovali záležitosti, ktoré napríklad súvisia s hospodárskou krízou a snažíme sa poukázať na hospodárske odvetvia, kde môže vznikať potreba ochrániť podnikateľské záujmy a zároveň aj ochrániť e, záujmy daňových poplatníkov a my sme vyzdvihli, vyzdvihli nasledovné oblasti, boj proti podvodom, kde to má vplyv na finančné záujmy EÚ. Na začiatku roka sme mali oznámenie ohľadom toho, ako ochrániť finančné záujmy EÚ. Po druhé, ochrana finančného odvetvia sektora proti manipuláciám trhovým a proti insider tradingu. To sú veľmi aktuálne veci. A po tretie, ochrana eura pred falšovaním toto sú všetko záležitosti, ktoré spadajú do súčasného kontextu. A v rámci ostatných oblastí politík by sme chceli ísť cestou ďalšej analýzy, aby sme e, našli tie ďalšie oblasti, kde bude nevyhnutné používať e, trestné právo, tak aby sme dokázali e, riešiť porušovania pravidel EU. A v rámci stavníctva sme v rámci prvého štádia identifikovali veci, ktoré súvisia s cestnou premávkou, ochranou údajov, e, pravidel colnej, colných, takisto životné prostredie, rybolov a vnútorný trh. To sú oblasti, ktoré ďalej rozpracovávame. Ako to chceme ďalej urobiť konkrétne? E, vytvoríme skupinu expertov, ktorá sa bude zaoberať viacerými záležitosťami, vrátane so zbieravaním faktických dôkazov, ako pravdepodobne viete aj z vašich diskusí o trestnom práve, stále viac a viac si uvedomujeme, že vychádzanie z dobrých, kvalitných, faktických dôkazov je veľmi nevinutné, pokiaľ ide o systém fungovania členských štátov, o uplatňovaní sankcií, ako sú nastavené. Bude nevyhnutné odvíjať sa od prístupu, ktorý je založený na dôkazoch a chceme, aby aj tá expertná skupina v budúcnosti sa venovala viacerým oblastiam, kde je nevyhnutné dosiahnuť aspoň spoločné, spoločné chápanie. To znamená trestná zodpovednosť, alebo nie je trestná zodpovednosť osú, teda subjektov právnických. Otázka, ako e, vykladáme význam odrádzajúce a účinné a proporčné sankcie. Takisto je tu stále sa zväčšujúca oblasť, alebo rastúca, ktorá sa týka rozhrania medzi investigatívnymi a trestnými sankciami. Chceli by sme sa ďalej aj týmto zaoberať. Takisto spomíname myšlienku tvorby nejakého vzorkového, nejakého vzorového jazyka v spolupráci s parlamentom a s radou Čiže je viacero ciest, ktorými sa môžeme eh, ubrať a chceli by sme rozpracovať eh, túto myšlienku, eh, aby sa vedúce usmerenia alebo princípy aplikovali na celú EÚ a takisto kritériá Prahy, ktoré sa týkajú uplatňovania trestného práva. Vy ako Európsky parlament ste už zohrali, zohrali veľmi dôležitú úlohu pri budovaní jednotlivých prvkov tejto politiky a chceli by sme s vami veľmi úzko spolupracovať aj v budúcnosti. Toľko k trestnému právu. Chcete, aby som pokračovala? E, jasné. Máme tri body a ak budete krátka, stručná. Áno, školenia. Myslím, že mnohí z vás veľmi dobre poznajú tému školení, justičných školení. Chystá sa oznámenie, opäť pod názvom tvoríme a budujeme dôveru. Čiže medzi tými troma oblastiami je tam jasná väzba, pokiaľ ide o tvorbu alebo vytváranie justičného priestoru s vzájomnou dôverou, pokiaľ ide o otázku školení. Je asi 1,4 milióna právnikov a ľudí z právnej praxe v súčasnosti v Európe súčasňujúce sa justičného procesu rôznymi spôsobmi. Vieme, že národní sudcovia sú v tej prvej línii, pokiaľ ide o uplatňovanie legislatívy EÚ a pokiaľ ide o efektívne presadzovanie aký spoločenstva, aký spoločenstva má vplyv na všetkých v rámci EU, to platí pre verejný sektor, ako aj pre vlády, a teda aj súkromný sektor. Všetci aktéry sú stále viac a viac, majú dočinenie teda s legislatívou EÚ, to znamená, že sudcovia, prokurátori a mnohí z praxe právnickej budú musieť mať aspoň základnú minimálnu znalosť ohľadom, aký musia byť schopní ho vykladať a efektívne presadzovať právo EÚ popri svojich vnútroštátnych právach v rámci decentralizovaného systému EÚ v súčasnosti národní sudcovia uplatňujú aký EÚ a stávajú sa skutočnými právými sudcami EÚ a je nevyhnutné úplne vedieť, akým spôsobom uplatňovať tento systém, tak aby vznikala jednoliatá kultúra justičná, aby tu bola atmosféra vzájomnej dôvery aj v celkový priestor justičný EÚ. Ako plánujeme dosiahnuť tento cieľ? Navrhli sme viacero praktických opatrení smerom dopredu. Všetky vychádzajú z veľmi širokej konzultácie, ktorá prebehla na začiatku tohto roka, keď sme to konzultovali s viacerými zainteresovanými stranami, viacerými vrátane vás, ako by si predstavovali priebeh justičných školení a aké sú tie priority. Myslím si, že jedna, jeden z tých výsledkov bol, že potrebujeme jasné ciele a veľmi konkrétne aktivity z úrovne zainteresovaných strán na všetkých úrovniach, tak aby sme zabezpečili, že justičná, justičné školenia budú dosahovať tú mieru výnimočnosti, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme zabezpečili fungujúci justičný priestor a jednotný trh EU. Preto našim hlavným cieľom bolo no, povedať, že chceme umožniť 700 tisícom ľudí z právnickej praxe čo je polovica celkového počtu ľudí pracujúcich v právnom sektore, právnickom sektore, aby sa zúčastnili nejakého typu európskeho justičného školenia do roku 2020. Nie je to zodpovednosťou komisie, je to zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán, členské štáty, profesné združenia, e, rôzne právnické asociácie, justičné akadémie, školy právnické, a takisto právnické profesie na miestnej, regionálnej úrovni, národnej. Všetci budú musieť byť zapojení a budú musieť prijať záväzok na seba, aby implementovali legislatívu EÚ, aby implementovali tieto opatrenia do svojich národných a miestnych školiacich programov, tak aby efektívnym spôsobom zvýšili počet účastníkov, ktorí sú predmetom takéhoto školenia EÚ. Takže E, my sme poprosili členské štáty a tie bežné e, štruktúry školiace, aby prijali aktívne opatrenia smerom k zvýšeniu kvantity počtu ľudí, ktorí je do toho zapojených. Jeden z našich návrhov znie, aby všetci ľudia z praxe právnickej počas svojej kariéry mali výhodu aspoň, alebo mohli ísť teda aspoň na jednotýždňové školenie o aký spoločenstva na úrovni EU. Takisto sme navrhli aby tu naozaj boli aj výmenné programy pre nových sudcov a pre prokurátorov v roku 2014 a ďalej. Od roku 2014 e, spôsob výmeny je najlepším spôsobom, ako dostať priame nesprostredkované skúsenosti, nielen pokiaľ ide o AKI, ale aj o fungovanie justičných systémov v iných členských štátoch. Samozrejme spravíme, čo je v našich silách, aby sme lepšie využili existujúce zdroje a pokúsime sa uľahčiť prístup k financiám, ktoré sú k dispozícii pre takéto justičné školenia, tak aby sme podporili vysokokvalitné projekty, tak aby sme umožnili školenia týchto ľudí z praxe. Spravíme tak už teraz, tým, že sa pokúsime prioritizovať a zacieliť naše zdroje v rámci národných programov. A v rámci viacročného finančného rámca chceme, aby justičné školenie sa stalo prioritou, aby sme podporili školenia viac ako 20 tisícky e, ľudí z praxe právnickej po celej EÚ. V rámci prvej fázy si myslíme, že prioritu by mali mať sudcovia a prokurátori, nakoľko oni sú v tej prvej línii, frontovej línii, pokiaľ ide o presadzovanie a rešpektovanie legislatívy EÚ, ale chceme, aby aj ostatní ľudia z právnej praxe, z právnickej praxe, aby sa do toho zapájali potom e, do tohto procesu školenia ešte veľmi stručne, takisto budeme príjmať sprievodné opatrenia, ktoré môžu súvisieť s našim portálom EU Justice. Chceme spraviť viac v oblasti elektronického školenia alebo vzdelávania a budeme zvažovať aj praktické usmerenia, ktoré sa týkajú školiacich metód, metodík a takisto vyhodnocovania. Ešte jedna novinka, chceme spraviť oveľa viac smerom k podpore súkromno verejných partnerstiev. To je oblasť, ktorá nebola doposiaľ úplne zvýraznená, pokiaľ ide o školenia a to by pomohlo navrhovať inovatívne modely e, angažovania sa súkromného a verejného sektora. A nakoniec chceme e, sa odraziť od existujúcich štruktúr. Máme veľa zainteresovaných strán, počnúť s sieťami, justičnými akadémiami, európskymi združeniami alebo asociáciami, európskymi školiacimi sieťami. Treba ich mobilizovať a, e, a stimulovať k podieleniu sa na tejto aktivite, ktorá bude prebiehať podľa všetkého ďalších 6-7 rokov. V ideálnom prípade by sme chceli nastaviť nejaký mechanizmus e, poskytovania správ alebo vykazovania správ. Je ľahké stanoviť si ambiciozne ciele, ale ak sa nedohodneme v istej fáze na systéme vyhodnocovania alebo posudzovania alebo teda podávania správ zo strany členských štátov od tých aktérov, tak bude ťažké posúdiť ten pokrok, ktorý bol dosiahnutý. Parlament ako tá porota sudcovská, tá vždy e, veľmi priaznivo nazerala na naše snahy, pokiaľ ide o štúdie, pilotné štúdie. Dúfame, že aj naďalej sa budeme môcť e, spoliehať na vašu podporu a smerom k uplatňovaniu týchto ambicioznych cieľov. Ďakujem. To concentrate on the essentials. Ďakujem. Sústredili, sústredila ste sa naozaj iba na tie základné body týchto troch e, nelegislatívnych iniciatív komisie. Samozrejme, tá diskusia by mohla byť ešte oveľa širšia, ale teraz e, stručne vystúpia nasledovní poslanci. Každý má dve minúty, aby potom e, mohla byť aj reakcia. Potom máme ešte ďalší bod. 9 bodov za 3,5 hodiny. Keby sme neboli disciplinovaní, tak ich nikdy nestihneme. Takže... Honorevole Jacolino poslanec Jakolínov. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani Knudsenová za veľmi jasné odprezentovanie problematiky. Pokiaľ ide o zelenú knihu, uvádza sa, že 30. novembra sa začnú konzultácie v štok- štokholmskom programe. Sa plánuje, že členské eh, štáty costruzione di nuove realtà o di eh, integrazione di preesistenti. Eh, sa, sa uvádzajú programy integrácie s novými finančnými perspektívami 2014 až 2020. Je to ctižadostivý projekt, Aj s výborom EMPL sme sa zaoberali touto problematikou. Hovorili sme najmä o ochrane eh, osôb, najmä maloletých, eh, čo sa eh, týka ochrannej väzby, tá je len dočasným opatrením, musí byť časovo obmedzená. Aké stanovisko k tomu má komisia? Je úlohou Európskej komisie sa venovať tomuto napríklad odpočúvanie tam sa tiež uvažuje, či je možné e, mm, pozrieť sa na jednotlivé nástroje, najmä vzhľadom na organizovanú kriminalitu. Ďakujem pekne, e, pani e, Gönč. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že môžem eh, hovoriť eh, v svojom materinskom jazyku v, Maďar- v maďarčine. Najprv k štokholmskému programu. Je to veľmi ctižiadostivý program, aby sme tento program dokázali zrealizovať. Potrebujeme eh, tieto oznámenia, potrebujeme zelenú knihu komisie. Avšak vidíme, že zatiaľ máme viac otázok než odpovedí. Často to e, sa spomínalo, že rámec, ktorý majú členské štáty k dispozícii, sa zatiaľ nevyužíva. Vidíme, že e, prostredníctvom nových e, avizovaných oznámení budeme mať k dispozícii nástroj na posilnenie dôvery a zlepšenie toho, čo už existuje. Potrebujeme minimálne štandardy, aby občania Európskej únie sa, sa skutočne cítili e, byť e, občanmi Európy, kde sú dobre chránení. teraz k bodom, ktoré považujem za veľmi dôležité pri presadzovaní minimálnych štandardov. Ochrana základných práv to je e, nevyhnutnosť, je potrebné základné práva chrániť všade v Európskej únii. Spomínali ste aj vek, od ktorého je e, možné e, postaviť e, občana pred súd. Aj tam sa musíme dopracovať k zlepšeniu. Ďalej ste spomínali práva uväznených osôb. Tam sú tiež veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Ďalej k Eh, odbornej justičnej príprave. Existujú štatistiky, na základe ktorých sa zistilo, že polovica sudcov a prokurátorov uvádza, že boli eh, eh, nadobudli vzdelanie v oblasti komunitárneho práva. Je to veľmi malý podiel. Túto situáciu musíme zlepšiť. Ďakujem. Ja sa chcem vyjadriť k podmeveniu osobnej slobody pred súdnym konaním. Myslím, že je to urgentná téma, takže vítam konzultáciu komisie. Každý rok v EÚ sú tisíce ľudí, ktoré boli, ktorí boli e, zam, zadržaní, ale, ale neboli usvedčení alebo odsúdení. Niekedy to sú mesiace, niekedy to sú aj celé roky. Povedali ste maximum, maximum až 4 roky zadržanie pred súdnym konaním e, bez e, nejakého nejakého odsudenia alebo dôvodu, že daná osoba, e, teda prečo by daná osoba mala byť e, vinná. Častokrát tie podmienky sú veľmi zlé a má to veľmi negatívny ľudský dopad. Potom je situácia, kde iní ako štátni príslušníci e, sú na tom ešte horšie ako štátni príslušníci. Častokrát sú zadržení, zadržaní pred súdnym konaním zbytočne, pričom mohli byť aj iné opatrenia vykonané mohli zabezpečiť, že sa vrátia, vrátia e, v čase súdu len preto, že nemajú napríklad domácu adresu v danej krajine. A to je diskriminácia na základe štátnej príslušnosti. Potom bohužiaľ sa zneužíva euro, euro zatýkač, o tom dobre vieme. Ľudia nedodržiavajú e, podmienky eurozatýkača E, osoby sú vyžiadané a odovzdané na základe eurozatýkača, napriek tomu, že súd sa neblíži súdne konanie. E, krajina ešte nie je pripravená na súdne konanie a napriek tomu sa to stane. Takže to sú veci, ktoré majú dopad potom aj na samotné vyšetrovanie. Ja osobne jeden e, príklad alebo prípad poznám, kde daná osoba Eh, bola rok alebo dokonca dva eh, zadržaná a pozbavená osobnej slobody a až potom eh, zložila kauciu, bolo jej umožnené zložiť kauciu. Takže mali by sme toto opatrenie využiť aj v tomto zmysle. Takže myslím, že som povedal dosť v tom zmysle, že som aj e, ukázala, že e, tento, tento, tento, tento je dôležitá. Momentálne sa naozaj zneužíva toto zadržanie pre. Pán de nech sa páči. We concentreren op de mededeling over het strafrecht. Um, zoals de commissie waarschijnlijk weet, heeft deze... Uh... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o to oznámenie, eh, čo sa týka toho občanského konania, silného konania, to súvisí aj s našou prácou tu v parlamente a je k tomu aj vypočutie, ktoré sa blíži, v ktorom som aj ja zaangažovaný. Trestné právo, tam myslím si je otázka, či dostaneme niečo, čo je na nakoniec celoeurópskeho charakteru. Možno mm, bude dochádzať k vyberaniu si ideálnej krajiny k tomu forum shoppingu, pokiaľ budú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. To sa naozaj môže v praxi stať. Takže ľudia budú rozmýšľať eh, nad tým, eh, kde sa nachádzajú, čo sa im asi v danej krajine môže stať. Dúfam, že neskončíme eh, s takým systémom, kde zločníci budú mať pocit, že si môžu vyberať E, členský štát, pretože sú tam proste rozdielne e, okolnosti. Dúfam, že kritéria teda budú uniformné. Napríklad, ak členský štát nesplňa medzinárodné dohovory a dohody, tak e, je to dôvod, aby EÚ aplikovala tieto, tieto práva. Pamätáme si, že v minulosti tu boli isté modelové kritéria. Opäť e, by sme tu chceli vidieť niečo podobné. Konzistentnosť je veľmi dôležitá. Ako sa koordinuje táto otázka v rámci komisie? Máme v Holandsku ministerstvo spravodlivosti, to je zodpovedné za trestné konanie. No ja sa chcem spýtať, či aj v rámci komisie potom bude nejaké jedno oddelenie, ktoré sa tomuto bude venovať. A potom korupcia. Parlament povedal, na nedávno v uznesení. Aj komisárka Malmström tu e, vtedy bola, ale nedáva prioritu práce v tejto oblasti. Nech sa páči ďalej. Pane Sipel, Práve bolo povedané, že um, zločinci nemajú mať možnosť vyberať si tie najlepšie uh, podmienky vyšetrovacej väzby, ale uh, uh, chcem najmä, čo sa týka vyšetrovacej väzby, poukázať na to, že nie každý, kto bol zadržaný, je skutočne vinný. Môže to byť nevinná osoba a aj osoba, ktorá je skutočne vinná a je zadržaná. K tomu treba povedať, že v našich systémoch sa jej vymeria trest. Nie je to žiadna pomsta tresta. A cieľom musí byť, aby tento trest bol taký, aby páchateľ e, nepáchal trestné činy aj naďalej. Čiže to znamená, že sa musíme zamyslieť nad podmienkami väzby, aký to má e, dopad na celý, e, celé konanie a musíme tiež preskúmať, do akej miery môžeme využívať alternatívy k väzbe, pretože napríklad pri bagatelných deliktoch napríklad nemá význam zadržať osoby na určité obdobie. Pokiaľ ide o implementáciu európskeho práva, e, je to predovšetkým na členských štátoch, aby transponovali e, a brali, e, nebrali na ľahkú váhu o predpisy a posledná veta k odbornej jesečnej príprave. Myslím si, že je to veľmi dôležitý bod, ale aj komplikovaný bod. Často je e, veľmi komplikované predpísať sudcovi, či a v akom rozsahu má absolvovať ďalšie vzdelávanie. Ale myslím si, že takýto e, problém e, máme vo všetkých členských štátoch. A toto, tieto oznámenia povedú k tomu, aby na tieto body bola vedená intenzívna diskusia v členských štátoch. Ďakujem pani Knudsen. Ešte pán Brons. Dve minúty. Uh, Ďakujem, možno to bude vyzerať populisticky, ale nemá to tak byť. Jeden z dôvodov, prečo uh, to konanie pred samotným súdnym konaním sa naťahuje najmä v krajinách, kontinentálnych, kontinentálnym systémom práva je, že e, proste respektíve predsa len to možno bude znieť trochu ako reklama na ten anglický e, systém u nás. V neteroristických prípadoch to môže trvať iba 4 dní. To je veľmi krátko. Možno, že v kontinentálnom e, systéme to je trochu horšie. Možno, že by sa mali od nás trochu podučiť. Mrs. if you help us out, uh, of course, I mean, it's been a joint debate of Ďakujem pekne, takže spoločná diskusia, tri body, aj keď sú nelegislatívne. E, ďakujem, že ste tu s nami. Takže prosím vaše odpovede. Áno, určite sa aj v budúcnosti k tomu dostaneme. Vzájomné uznávanie v tejto oblasti je veľmi dôležité dlho sa to už požaduje. Chcem povedať, že my legislatívu v tejto oblasti žiadnu nemáme. Práve o, o tom tá zelená kniha je. Pýtame sa, či by aktéry e, mali pocit, že e, to zadržanie pred e, súdnym konaním je problematické a keď povedia, že áno, e, tak bolo to zariadíme. A teda, či by tu mohla byť nejaká možnosť toho, že vzájomné uznávanie by mohlo v tejto veci pôsobiť. Financovanie. Máme finančné programy v oblasti zadržania e, sa môžu venovať e, štúdiu, e, sociálnej rehabilitácie, vzdelávania a tak ďalej. Uvidíme, ako to bude vyzerať po multifinančnom, multi, viacročnom finančnom rámci pre ďalšie obdobie. Rešpektovanie základných práv to je základ našej práce, nielen preto, že podpredsednička Redningová e, je zodpovedná aj za zákonné práva, aj za trestnú spravodlivosť, otázky trestnej justície. A my môžeme pripraviť iba minimálne pravidla. Jednoducho takto funguje. Máme právomoc iba v oblasti minimálnych noriem a dokonca ani tam nemáme nejakú konkrétnu právomoc, pokiaľ ide o zadržanie alebo pozbavenie osobnej slobody, ako som, som už povedala. Alternatívy k detencii sú tu, eh, je tu eh, predpis k tým príkazom na dohľad. Tam, keď to vstúpi do platnosti, budú ďalšie možnosti pre členské štáty, napríklad elektronické označenie eh, osôb alebo nahlasovanie pachateľov. E, justičné školenia, to spomenuli viacerí kolegovia, to ma teší. Budeme sa tomu venovať. Takže to, myslím, celkom vyjadruje e, tie témy, ktoré tu boli spomenuté. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem za vaše odpovede k týmto trom bodom. Máme ešte 20 minút a zostáva nám posledný bod na programe. Takže ďakujeme ešte raz pani Knudsen. Tešíme sa, že si opäť tomu v budúcnosti niečo vypočujeme od vás. Takže posledný bod, bod 10. Správa kolegyne Sylvie Guillom. Minimálne štandardy pre konanie v členských, členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, prepracované znenie. Tento bod už bol prediskutovaný. Rozpráva prebehla nedávno, minulý týždeň. Pani pravodajkyňa tieňový spravodajca EPP a komisia spoločne prediskutovali tento bod, túto tému, ak by pani Guillom bola ochotná opísať situáciu, alebo keď niekto chce iný vystúpiť, alebo niečo sa spýtať komisie, niečo povedať komisii, tak eh, teraz je na to príležitosť. Pani Guillaume, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobre ste to zhrnuli. Už sme o tejto téme hovorili minulý týždeň. E, možno sa to tak trochu ponahlalo, ale, ale tak to proste je. A mám tu isté otázky, možno na to komisia bude chcieť odpovedať aj na niektoré iné body, ktoré ste nakoniec vyspomenuli a pokiaľ tam nebudú nejaké iné témy, tak e, možno možno komisia by na úvod mohla e, povedať niečo v tej správe. OK, of course the commission... Samozrejme, komisia je tu, vítame ju a chceme ju poprosiť, aby nás e, informovala o situácii, ale ako pani Guillaume povedala, povedala najprv by sme si mohli teda vypočuť, či už zastupcu rady alebo komisie, a potom sa prihlásia kolegovia. Takže najprv si pýtame, e, vypočujeme um, pani Kan e, z komisie alebo z, niekoho z rady. Takže kolega z rady, nech sa páči. Uh, well, Chairman, thank you very much for this opportunity to... Ďakujem, pán predseda. Rád sa k tejto téme vyjadrím. Ďakujem za príležitosť. Ďakujem aj e, poslancom, že majú záujem o túto tému. Rada uzavrela prvé čítanie textu v septembri. Predsedníctvo pripravilo viaceré kompromisné návrhy, ktoré boli predložené pracovnej skupine. V oktobri pracujeme na ďalších kompromisných návrhoch, keďže v novembri bude skupina pre, azylum, pre azyl opäť zasadať. My si myslíme, že ten text je veľmi náročný, hľadiska technického, zložitý, dlho trvá, kým sa e, celé, celý ten text preštuduje, všetky ustanovenia. E, už len to prvé kolo trvalo 4 pracovné dni, takže naozaj e, je to zložité a navyše veľmi, veľmi ovplyvňuje aj všeobecné princípy procesného práva a kompromisy, preto sú náročné na dosiahnutie. Ale táto diskusia pomohlo je jednak to, čo komisia navrhla v kompromisnom návrhu a najmä Mám na mysli tie zmeny, ktoré vznikli, keď tam boli zavedené otázky právnej pomoci a potom po druhé body, kde zavedené zmeny neboli až také vecné, ale napriek tomu myslím, že napomohli e, tomu, aby na pracovnej skupine bola taká viacej konštruktívna e, atmosféra a naozaj sme e, aj my, aj, aj rada, aj predsedníctvo v takom konštruktívnom móde predsedníctvo pracovnej skupine teda v novembri e, predloží druhý kompromisný návrh. Ďakujem. Stručne pán Busutil, potom pán Alvaro. Vyjadrite sa, nech sa páči. Ďakujem. Ja vystúpim za frakciu EPP, za, tieňová, za tieňovú spravodajkyňu pani Holmajer. Podobne ako kolegovia, chcem privítať revidovaný návrh komisie. Je to krok dobrým smerom. Chcem privítať nové, nový, novú takú dynamiku, ktorú polské predsedníctvo dodalo celkovo azylovému balíčku. Iba stručne pár pozitívnych aspektov, ktoré EPP chce zdôrazniť z tohto e, celého balíčka, z tejto témy, vylepšenie pokiaľ ide o právne poradenstvo a informácie, čo sa týka e, udržania tých zrýchlených postupov a takisto aj e, implicitné stiahovania žiadosti. Ale máme tu aj pár výhrad, ktoré podľa nás stále nám komplikujú situáciu. A ešte proste nie sme v situácii, kde môžeme dosiahnuť kompromis. Poprvé, automatický suspenzívny efekt to by mohlo byť zneužívané podľa nás a myslíme si, že členské štáty a ich súdy by mali mať možnosť vyjadriť sa k týmto suspenzívnym efektom alebo efektu a mali by byť e, schopné ich, e, ich zrušiť. Takisto e, neskôršie aplikácie alebo žiadosti by nemohli byť e, riešené v zrychlom konaní, ak to nebude tretia alebo neskoršia žiadosť, to je, to je trochu moc podľa nás. Ten zrýchlený prístup podľa nás alebo postup by mal byť k dispozícii od druhej žiadosti, nie neskôr. Potom ďalšie problematické body, Silvi Guillaume dobre vie, ktoré to sú. Iba by som povedal jeden konečný bod, posledný bod a potom, keďže času už je menej, to ukončím osoby so špeciálnymi potrebami. Nemyslíme si, že by sme mali ľudí nejakým spôsobom kategorizovať ako ľudia, ktorí majú špeciálne potreby podľa nejakého konkrétneho systému klasifikácie, či už je to vek, či už je to sexuálna orientácia. Proste istý e, faktor veku tam je, ale to ešte neznamená, že máte špeciálne potreby. Môžete mať človeka, ktorý je skôr starší a pritom žiadne špeciálne potreby nemá. A naopak niekto môže byť mladý a môže mať špeciálne potreby, takže netreba ľudí takto kategorizovať ako ľudí, ktorí majú špeciálne potreby. Treba sa každým pozrieť e, individuálne na konkrétny prípad. To je z mojej strany všetko na teraz, ale ešte tam sú niektoré ďalšie témy, ktoré my chceme spomenúť. Her Alvaro. Her Alvaro. Gracias. Um... Ich uh, habe ähnliche wie, wie Simon. Rovnako ako Simon, a ja mám to potešenie zastupovať tú kolegyňu Nadiu Hirš, požiadala ma, aby som vyzdvihol jednu, dve otázky. Zaslala ich eh, aj písomne, teda mal e, by ich mať k dispozícii sekretariat aj komisia, takže e, naozaj budem stručný. Otázky, ktoré mám predniesť v jej mene, sú adresované najmä komisii. V článku 23 komisia e, výslovne e, spomína e, rozsah právneho poradenstva. Parlament svojho času hovoril aj o tom, že kvalifikované osoby by eh, mohli byť ako takéto sprievodné osoby eh, poskytnuté. Otázka znie, prečo eh, komisia nechce prevziať tento návrh do svojho návrhu a prečo aj v článku 19 a 25 sa vôbec nespomínajú. Druhý bod v článku 21 sa nachádza odvolávka na bezplatné poskytovanie informácií o právnych aspektoch a aspektoch konania a hovorí sa tam o špecializovaných štátnych orgánoch a otázka kolegyne znie, prečo sa nespomínajú nezávislé inštitúcie potom tretia oblasť, ale ako som už spomínal, je to všetko písomne k dispozícii, takže len stručne e, uznesenie Európskeho parlamentu 2009 často sa e, spomína a uvádza, avšak v otázke spoločných európskych zoznamov pre uznávanie bezpečných tretich štátov e, sa e, tu neuvádza a preto otázka znie, prečo sa upustilo od tejto koncepcie, pretože toto by bol symbol spoločného európskeho azylového systému a možno ešte zmienka, čo sa poníma pod neskorším obdobím, pretože komisia v úvode odkazuje na to, že tieto aspekty by mohli byť zohľadnené neskôr, čiže čo toto neskôr znamená vzhľadom teda na nedostatok času nebudem ďalej hovoriť. Všetko je k dispozícii písomne. Ďakujem pani Flotr, veľmi stručne prosím. Áno, budem veľmi stručná. Už som mala príležitosť hovoriť s pani Kijom a predniesť moje pripomienky aj našej politickej skupine. Musíme byť obozretní, pokiaľ ide o kompetentné orgány a o definíciu zodpovedných osôb musíme v každom prípade zabrániť, aby bol vyniesený osudok, rozsudok iným orgánom, než orgánom, ktorý je vo veci kompetentný. A toto sa tu nerieši práve naopak. Mám na mysli najmä paragraf 4.2 tiež musíme byť obozretní, aj pokiaľ ide o, o konania na hraniciach členské štáty e, by mohli upustiť od e, tých 72 hodín pri žiadostiach o azyl. Mohli by e, tento čas, toto časové rozmedzie zvýšiť. A to je náš problém, pretože treba mať na zreteli aj zrychlené azylové konania, takže byť obozretný aj maloleté osoby. E, naďalej e, sa tu navrhuje, aby boli e, zvýhodňované. To vítame, to je výborné. Komisia spomína aj pojem bezpečného štátu. V parlamente sme už o tom diskutovali. Všetky politické skupiny e, s tým súhlasili a je e, veľmi zaražajúce, že nás komisia teraz chce poučať e, pri tomto pojme, kde je tak málo spoločných názorov. A čo sa týka urychlených konaní, máme tam dva nové prípady. V parlamente by sme považovali za lepšie, keby zoznam bol ešte rozšírený. Hm Musíme byť opatrný, obozretný, najmä pokiaľ, prí, pokiaľ ide aj o, o právne zastupovanie a o terovi e, súdnych nákladov, o tlmočenie. Čiže všetko toto musíme veľmi pozorne sledovať. Toľko k mojim pripomienkam k tejto veci. Ďakujem pekne, komisia pani Gan k otázke. Ďakujem, pán predseda. Máme, uh, mali sme teda možnosť vypočuť si uh, viacero rôznych otázok, pokiaľ ide o rozšílené predlženie lehoty na miesto tých 72 hodín 7 dní pri eh, veľkej vlne uchádzačov a žiadosti. Musíme zostať realisticky. Zaviazali sme sa eh, že ponúkneme a nájdeme odpoveď pre skutočnú situáciu jednotlivých členských štátov. Pravdepodobne by bolo dôležitejšie, aby členské štáty e, sa dohodli a mali e, možnosť okamžitého prijatia bez toho, že by bolo treba vopred e, prijať toto administratívne rozhodnutie. Ale my tu navrhujeme 7 dní Mm, patrí to k právnym zvyklostiam únie, že je to časovo obmedzené a samozrejme e, procesné práva musia byť pre žiadateľov o azyl e, v plnej miere zachované. K ďalšej otázke e, minule sa na ňu pani Guillaume pýtala a síce možnosť vrátenia osoby, keď je e, situácia v jeho rodisku nepriateľná e, keď tam sú rizika. Kolegyňa tu teraz nie je, kolega tu teda nie je, ale e, musíme sa vrátiť aj k smernici o tom, kto je na to oprávnený. Z roku 2004 smernica považuje žiadosť za zamietnutú aj e, vtedy, ak existujú dôvody, ktoré opätovné prijatie znemožňujú. Ak e, by existovali časovo obmedzené prekážky, potom by predsa malo byť možné, aby členské štáty e, mohli odročiť rozhodnutie. Najdôležitejšia otázka týkajúca sa lehôd v azylovom konaní e, teda nie sú to tieto otázky, ktoré sú najdôležitejšie, ale sú to otázky, ktoré nazývame 6 plus 6 a ľahko sa dopracujeme k 6 mesiacom plus 6. A takáto je orientácia aj e, v rade Niekoľko slov k tomu, čo spomínali zastupcovia PP. E Ďakujem vám za uznanie pozitívnych prvkov. Ehm, veľký záujem máme o vaše pripomienky k doročujúcemu účinku, ktorý by mal byť automaticky. Je to veľmi dôležitá úvaha pri konaní e, e, zákonodarcov určite dáme veľký pozor e, na túto problematiku a tiež na jurisprudenciu Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva na dodržiavanie rámcových predpisov, ktoré v tejto oblasti existujú. Pokiaľ ide o opakované žiadosti, je to komplikovaná otázka, ako viete, aj po technickej stránke e, komplikovaná otázka. E, sme radi pripravení dať komisii grafiku, dať teda výboru grafiku, ktorú sme dali aj e, rade, aby ste mohli tú logiku opakovaných žiadostí lepšie pochopiť. Vieme, že je dôležité pre členské štáty, aby v tomto smere mali niečo k dispozícii, aby bola aj zohľadnená možnosť preskúmania žiadostí, e, ktoré sú podané na mieste s možnosťou ich následne rýchlo spracovať. Pokiaľ ide o osoby so špecifickými požiadavkami, tu môžem len potvrdiť, že e, tieto, e, týmto sa tiež budeme e, venovať a majú byť prijaté po preskúmaní špecifických okolností. A potom ešte niekoľko slov k otázkam od pani Hirsch k definícii e, kompetentných orgánov na národnej úrovni. Pokiaľ ide o právneho zástupcu, pokúsili sme sa zohľadniť rozmanité národné systémy. Samozrejme sme otvorení, pokiaľ ide o nové znenie s ktorým by súhlasil váš výbor. Pán predseda, vidím, že ste netrpezliví. Samozrejme, môžem aj bilaterálne detaľnejšie e, jednotlivým členom prezentovať naše názory. Ďakujem. Nie som to ja, ktorý som e, netrpezlivý. E, tlmočníci nám dali ešte 5 minút svojho času k dispozícii, za čo im ďakujeme. Takže komisiu predsedu poslancov sme si vypočuli pani Guillom. Ak by ste e, radi ešte mali slovo na záver, nie, nie je to potrebné, dobre. Takže toľko na dnes a ďakujem vám za pozornosť.